Ladies and gentlemen. Vážení kolegovia, príjemné popoludnie. I want to welcome... Chcela by som vás všetkých privítať na druhej časti e, našej konferencie, e, kde sa budeme zaoberať témou skombinovania práce a nepracovných e, častí života. Ja zastupujem skupinu ALDE, budem predsedať tejto druhej časti E, nášho e, stretnutia a máme viacero hostí prizvaných. Najskôr e, by som v priebehu dvoch minút, ak dovolíte, priblížila trošku organizačne. Nebudem hovoriť dlho, keďže už začíname o niečo neskôr. Teda my sa teraz budeme venovať cyklu celému životnému cyklu. Je to dôležitá téma pre nás všetkých. Ja som si kedysi myslela, že je to dôležitejšie pre ženy ako pre mužov, najmä pretože ženy majú povinnosti starať sa o príslušníkov rodiny, ale to sa postupne mení a preto náš prístup v tejto oblasti musí byť rodovo neutrálny. Na čo sa tu teraz e, teda pozeráme na európskej úrovni? Rodičovská dovolenka, očakávame oznámenie komisie o vyvážení pracovného a súkromného života. Predseda komisie Juncker e, sa vyjadril o pilieri sociálnych práv. Dúfam, že v tomto oznámení o vyvážení pracovného a súkromného života sa objaví niečo aj o smernici, o, dovolenke pre tých, ktorí sa starajú o, rodinných príslušníkov, taktiež um, téma čo najdlhšieho ostania, zotrvania v pracovnom e, procese. Ja som bola minulý týždeň z okolností na konferencii v Estónsku, kde sa prejednávala táto téma udržateľnosti zamestnania, taktiež pôsobenia v zamestnaní dlhodobo. Tiež e, máme na stole ďalšie relevantné smernice v tomto kontexte, ako aj preškolovanie pracovníkov, e, získovania iných zručností, taktiež dostupné pracovné miesta pre všetkých. Európska únia práve ratifikovala dohovor o právach osôb s postihnutím a to so sebou prináša isté záväzky Ďalej nediskriminácia, aj toto je proces, ktorý pokračuje, tiež otázka slušnej práce, ako zaistiť um, možnosť vyžiť z práce, taktiež otázka minimálneho príjmu, ako využiť to v snahe bojovať proti chudobe. Ďalej výzvy súvisiace s digitálnou spoločnosťou. Dnes do poludnia som vystupovala na konferencii o podnikateľkách, ktoré sa všetky angažujú v sektore IKT. Jedna z vecí, ktoré vieme o tomto sektore, je, že prináša flexibilitu, ale tiež prináša aj neistotu a nestálosť. A tieto faktory majú vplyv aj na ľudské zdravie, aj duševné zdravie. Musíme sa teda venovať sektoru digitálnej ekonomiky a jeho dopadu. A ďalšie témy, ako vytvoriť agendu pre zosúladenie pracovného a súkromného života a tak ďalej. Ja som teda predsedajúcou tejto časti a veľmi rada e, budem udelovať slovo. Neskôr by som udelila slovo kolegovi Olemu Kristensenovi, ktorý je poslancom za SAD a je jedným z členov vo výbore EKON, pardon, vo výbore EMPL. Trošku som sa e, e, rozbehla príliš rýchlo. Predbehla som neskôr totiž dáme slovo eh, pani Grete Vermeilen, ktorá je programovou eh, manažérkou pre pracovné podmienky a priemyselné vzťahy v rámci nadácie Eurofound. Nech sa páči. Ďakujem. Po svojej prezentácii by som sa rada zamerala na niekoľko tém, eh, ktoré budeme prejednávať dnes popoludní. Pozreli sme sa na tému kvality práce dnes dopoludne a teraz sa budeme venovať otázke interakcie medzi prácou a pracujúcim a ako to zapadá do celoživotného cyklu. Otázka udržateľnosti práce. Je to koncept, ktorý sme vyvinuli my, ďalej starnúca pracovná sila a pracujúci všetkých vekových kategórií, taktiež práca a zdravie, ako aj pracovníci so zdravotnými problémami, eh, z, to sú pracovného a súkromného života a tiež rodová rovnosť. V rámci konceptu Eurofound o udržateľnej práci priebehu celého života sa venujeme dvom tézam. Jednak, aby sme zaistili, že e, čím viac ľudí bude mať prístup na trh práce, teda hovorím o inkluzívnom trhu práce, aby sme zvyšovali zamestnanosť aj u tých, ktorí súčasnosti si nepracujú, či je možnosť zahrnúť e, do trhu práce napríklad ľudia s zdravotnými problémami a tak ďalej a tiež zaistiť, aby ľudia boli schopní a ochotní pracovať až do eh, veku odchodu do dôchodku, eh, ba možno aj potom, eh, teda využívanie všetkých aj osobných zdrojov z hľadiska zručnosti, optimálneho zdravotného stavu, aby ľudia mohli pracovať čo najdlhšie. V tejto časti sa budeme venovať otázkam podmienok, ktoré umožňujú získať najoptimálnejšie podmienky práce v priebehu celého života. Teda to sa môže poňať prostredníctvom eh, preventívneho, proaktívneho prístupu. Eh, zameriame sa ehm, na to, čo presne znamená koncept eh, zdravia pri práci, taktiež chceme sa zamerať na témy, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako čo najviac pomôcť pracujúcim pracovať čo najdlhšie. Keď sa pozrieme na tému kvality práce, kvality pracovných miest, to sa prejednávalo aj dnes do poludnia. Ukázalo sa, že e, e, dobré pracovné podmienky a kvalita zamestnania je kľúčová. Ak chceme, aby ľudia pracovali čo najdlhšie v priebehu celého života, a to sa e, môže teda ovplyvniť politickými rozhodnutiami, môže to ovplyvniť aj sociálne vzťahy, vzťahy sociálnych partnerov, ako aj konkrétne praktiky v tejto časti sa teda budeme zameriavať viac na samotného pracovníka. Chceme, aby e, mal možnosť pracovať v priebehu celého aktívneho života a teda budeme musieť zohľadniť ich konkrétne okolnosti ich života a všetko, čo sa ich priamo týka. Pozrieme sa teda na pracujúcich rôznych vekových kategórií, zdravotné problémy a tiež e, práca sa musí prispôsobiť, podrobiť možným zdravotným problémom a tiež e, sa pozrieme na možné e, politické rozhodnutia, ako aj možné dotácie, ktoré si to bude vyžadovať ďalej zdravotné. Problémy môžu súvisieť s prácou, ale nemusia súvisieť, najmä tomu môže sa postihnutie, ktoré priamo s prácou nesúvisí, ale tu sa chceme pozrieť na to, ako umožniť týmto ľuďom s postihnutím vrátiť sa na pracovisko. E, ďalšia téma, ktorej sa chceme venovať, sú povinnosti e, starať sa o, o rodinných príslušníkov, buď o deti, vnúčatá alebo o iných e, e, rodinných príslušníkov, dajme tomu s postihnutím, alebo o rodičov vo vyššom veku. Existujú rôzne formy, ako to riešiť. Zameriame sa na konkrétne systémy, ktoré fungujú priamo na pracovisku, ktoré umožňujú pracovníkom lepšie zosúľadiť pracovný a súkromný život ale je tiež dôležité tiež e, pozrieť sa na pravidlá čerpania dovolenky, e, tie tak rodičovské dovolenky, ale aj dovolenky s cieľom práve starať sa o rodinných príslušníkov, ale tiež sa pozrieme na zariadenia starostlivosti o deti, ako aj e, možnosti starostlivosti o staršie osoby tak aby sme pracujúcim umožnili pracovať čo najdlhšie aj v týchto zložitejších okolnostiach, pričom musíme zohľadniť osobitosti všetkých týchto rôznych situácií. Nedá sa to pokryť jediným univerzálnym riešením. Dajme tomu, chceme zvažiť aj možnosť zníženia počtu eh, pracovných hodín. Ako som už povedala, tie riešenia nemôžu byť univerzálne, musíme zohľadniť eh, osobitosti okolnosti, v ktorých sa daný pracovník eh, ocitá. Dajme tomu eh, osoba, ktorá sa stará o malé deti, má iné potreby ako pracovník, ktorý sa stará o starších rodičov, ktorí sú už vo vyššom veku, dajme tomu potrebujú nakúpiť, odviezť k lekárovi a podobne. Teda bude si to vyžadovať dosť odlišné riešenia podľa danej situácie. Ďalšia otázka sa týka zosúladenia pracovného a súkromného života. Na toto sa nebudeme konkrétne zameriavať, ale na zamestnateľnosť po tom, čo pracovník prišiel o zamestnanie, keď je nutený zmeniť svoje zameranie, e, získať nejaké nové zručnosti, preškoliť sa a tak ďalej. Keď sa pozeráme e, na šiestu správu o pracovných podmienkách, e, kde sa popisujú problémy súvisiace so starúcou pracovnou silou. Tu je potrebné uvedomiť si, že pracovné podmienky všetkých pracovníkov sú relevantné. Netýka sa to len e, starších pracovníkov. Musíme sa pozrieť na pracovné podmienky e, pracovníkov všetkých vekových kategórií. Vidíme e, dosť veľké odlišnosti medzi pracovnými podmienkami dajme tomu v mladšom veku, tí sú vystavení rôznym fyzickým rizikám, E, ďalšie riziká sa týkajú e, v podstate e, dlhšieho obdobia. A niektoré sa prejavujú až dlhodobo, napríklad tá práca na smeny, nočné smeny, taktiež intenzita práce a starší pracovníci taktiež sa stiažujú, že majú nižší prístup k ďalšiemu vzdelávaniu, k školeniam, majú menšie vyhliadky na kariérny postup. Teda musíme aj týmto pracovníkom umožniť rásť, profesionálne rásť aj vo vyššom veku. V našej správe 73 pracovníkov uviedlo, že e, dokáže pracovať do 60 -ky. Tí, ktorí sú e, vo veku e, nad 55 rokov, tých sa opýtame o 5 rokov. Znamená to, že 27 pracovníkov sa vyjadrilo, že nebude schopných robiť, vykonávať svoju prácu do 60 -ky. To sa skôr týkalo mužov ako žien. Muži sa teda vyjadrili, že sú schopní pracovať do 60 a keď sa pozeráme na rozdiely medzi mužmi a ženami, medzi jednotlivými krajinami, vidíme, že tá medzera nie je veľmi veľká vo väčšine štátov. Až na skupinu pracovníkov vo veku nad 55 rokov, tu je ten eh, rodový rozdiel dosť veľký, niekedy predstavuje až 20 Keď sa pozeráme teraz na pozitívne eh, aspekty, 18 pracovníkov sa vyjadrilo, že by chcela pracovať eh, tak dlho, ako je to len možné, ak by mali možnosť výberu, čo sú tiež dobré správy. V ďalších výskumoch sme sa zamerali eh, na príčiny. Nešlo len o finančné dôvody, išlo aj o, o možnosti sociálnych, spoločenských kontaktov, ďalej zmysluplná práca a taktiež um, pocit prospešnosti pre spoločnosť. Udržateľná práca úzko súvisí so všetkými indexami kvality práce okrem miest. Takže na, na tomto grafe sa snažím popísať e, týmito modrými e, krkami, všetky tieto indexy kvality práce. Znamená, že udržateľná práca súvisí so všetkými týmito e, indexami kvality práce. Je to teda na pravej strane, teda vníma sa to pozitívne. A tiež to znamená, že ak majú um, negatívny dopad, e, tak sa to prejaví automaticky negatívne. E, ďalej sme zistili, že vystavenie fyzickému riziku, taktiež práca na smeny, nočné smeny, obava o stratu zamestnania, taktiež pocit e, neférového zaobchádzania v práce, ba dokonca um, aj um, obťažovanie zamestnancov, um, taktiež um, negatívne vzťahy na pracovisku tiež môžu mať vplyv na um, udržateľnosť zamestnania. Taktiež samozrejme zvyšujú riziko uh, ochorení a celkové vyčerpania. Keď sa pozeráme na ďalší graf, tento graf je z nášho prieskumu kde sa to rozdeľuje na jednotlivé krajiny a o čo tmavšou farbou je krajina vyznačená, o to vyššie percento je pracovníkov tých, ktorí sa vyjadrili, že ich e, zamestnanie je podľa nich udržateľné. Ako som už povedala, 72% sa vyjadrilo, že by dokázalo pracovať e, do 60 e, viac ako 80% v Nemecku, v Portugalsku, v Dánsku, v Švédsku, Taliansku a Írsku ale menej ako 60 pracovníkov v Turecku, Francúzsku, Slovinsku. To sú teda najvýraznejšie krajiny na tomto grafe. Keď sa pozeráme na kvalitu práce a zdravie, Otázka kvality práce a zdravia je veľmi komplexná. ide o vplyv pracovných podmienok na zdravie, ale tiež ide o vplyv e, zdravotného stavu pracovníka na to, nakoľko dokáže vykonávať svoju prácu. E, vidíme, že sa to prejavuje až v dlhodobom meradle. Niektorí pracovníci e, odchádzajú z trhu práce skôr, pretože nie sú schopní vykonávať prácu. Keď sa teda pozeráme na porovnanie v priebehu celého života, vidíme, že niektorí, tak povediac, odchádzajú z trhu práce skôr. V našom prieskume každý štvrtý pracovník sa vyjadril, e, že e, práca má negatívny vplyv na ich zdravie, 26% e, viac mužov než žien, toto skonštatovalo. Ďalej 6% pracujúcich je výstavný riziku problémov duševného zdravia a taktiež každý 8 je vystavený riziku extrémneho vyčerpania, problémov so spánkom, alebo iných eh, duševných problémov. Taktiež sme vykonali prieskum integrácie eh, pracujúcich chronickými ochoreniami. Zhruba 20 eh, pracujúcich v Európskej únii sa vyjadrilo, že má dlhodobé ochorenie, ktoré trvá 6 mesiacov a dlhšie. To sa týka viac starších ako mladších pracujúcich 12 vo veku do 35 rokov 16 vo veku 39 a 59 a vo veku nad 50 rokov. Každý štvrtý pracovník sa vyjadril, že má takéto dlhodobé ochorenie. Aj toto je otázka, na ktorú musíme pamätať, keď chceme, aby ľudia dokázali pracovať čo najdlhšie. Každý tretí z nich sa vyjadril, že ich pracovisko alebo e, pracovná úloha alebo pracovisko alebo pracovný čas boli prispôsobené ich e, zdravotnému stavu. A každý štvrtý sa vyjadril, že by očakávali viac takýchto úprav budúcnosti. Keď sa pozeráme na tieto ukazovatele jednotlivo, ako som už povedala, na ľavej strane, pardon, na pravej strane sa to vníma pozitívne, na ľavej strane sa to vníma negatívne. Oranžová farba znamená negatívny vplyv, modrá znamená pozitívny. Teda okrem zručnosti ďalej sociálne prostredie má, ak má vplyv um, ďalej eh, sa vyskytujú bolesti hlavy, ako aj problémy so spánkom a únava. Eh, ďalej pracujúci, ktorí sú vystavení intenzívnej práce, majú problémy eh, zaspať. Ďalej negatívne vyhliadky do budúcnosti, dajme tomu neisté pracovné miesto, to môže mať vplyv na nestálo spánku, na budenie sa v noci je taktiež e, znižená kvalita e, práce môže mať e, vplyv na zvyšenú chudobu, pardon, únavu. Likelihood, but to a lesser degree of having a... Častejšie ide o bolesti hlavy a bolesti chrbta. Poďme sa však pozrieť ďalej. zo súledenie pracovného a súkromného života. 90 eh, zamestnancov uvádzalo, že eh, majú zle zosúladený pracovný a eh, súkromný život. Muži skôr sa vyjadrujú, že majú zlý vzťah medzi súkromným a pracovným životom, pretože ženy častokrát môžu si e, viacej prispôsobiť pracovný čas e, svojim súkromným e, potrebám, ale častokrát robia neplatenú prácu. Teda e, zosúladenie pracovného a súkromného života je, ide ruka v ruke s nezávislosťou, s kratším pracovným časom, respektíve so zmenami pracovných časov a s použitím e, informačných a komunikačných technológií. A E, zároveň vidíme niekoľko výsledkov týkajúcich sa e, pracovného času, ktoré hovoria, že e, kvalitnejšia práca dáva väčšie predpoklady na lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života. Avšak negatívne ovplyvňuje toto zosúladenie napríklad strach z nestabilného zamestnania, respektíve e, fyzické prostredie, fyzické prostredie e, v práci, teda pracovného miesta, e, zvyšuje únavu e, zamestnania, respektíve nestabilné zamestnanie vám e, spôsobuje e, problémy pri sústredení sa. Čo sa týka nevy, nevyrovnanej distribúcie nepratenej práce pre rozdelenie pravidelnej práce. Muži, ktorí pracujú v zamestnaní alebo v iných typoch neplatenej práce, e, ich e, množstvo sa zvyšuje. Ide to od 5 hodín týždenne, ak nemajú deti, a pri ženách od 12-13 hodín týždenne, keď majú deti a E, ten počet hodín klesá, keď deti rastú. A taktiež ženy na konci e, pracovného, pracovnej kariéry, teda 60 a viac, opäť e, pracujú viac neplatene. Poďme k, k záverečným zamysleniam. Zosúladenie pracovného a súkromného života je veľmi dôležité Avšak k tomu je veľmi dôležité, aby sme mali silný legislatívny rámec. Teda rôzne situácie a potreby e, si vyžadujú rôzne riešenia. Neexistuje jedno riešenie, ktoré by bolo vhodné pre e, každého a e, v každej situácii je potrebné mať k dispozícii konkrétne E, riešenie a je potrebné sa dotknúť aj rodovej rovnosti e, tak, aby e, zamestnanci, muži a ženy mohli pracovať čo najdlhšie. A samozrejme, kvalita práce je rozhodujúcim faktorom nie len na zdravie, ale aj na týme na ďalšie témy, ako napríklad rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. Ďakujem. Well, E, ďakujem veľmi pekne. Keď som sa takto započúvala do prezentácie, zistila som, e, aká je dôležitá práca Eurofoundu pri identifikovaní tém, ktoré sa týkajú spoločnosti, najmä dôležitosti e, európskych pracovných podmienok, ktoré sa odrkadľujú v tomto šiestom európskom prieskume. Samozrejme, budete mať možnosť odpovedať na otázky. Z pléna budeme ďalej e, pokračovať. E, teraz e, sa bude prezentovať pán Olin Christensen, ktorý je predsedom výberu, výboru pre pracovné podmienky. Ja som stál na čele tohto výboru, keď komisia vydala toto oznámenie. Je veľmi dôležité, aby sme pracovali na trvalo udržateľných pracovných miestach. V prvom rade dovolte mi skonštatovať, že je veľmi dôležité um, mať kvalitnú dokumentáciu k dispozícii, tak ako sme to už počuli, pretože v tomto prípade eh, môžeme reagovať na eh, vážne konštatovania a potrebujeme mať rovnaký e, právny základ v oblasti zamestnanosti a bezpečnosti ochrany práci e, ochrany zdravia v práci na celoeurópskej úrovni a preto je veľmi dôležité, že komisia prišla s týmto návrhom, že prišla e, s návrhom veľmi ambiciozného programu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dúfajme, že tento návrh bude aj prijatý. My zohrávame veľmi dôležitú úlohu, e, pretože vieme vyvinúť e, tlak na komisiu, aby e, tento veľmi ambiciózny projekt tlačila ďalej. A čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, je veľmi dôležité, aby veľká väčšina poslancov Európskeho parlamentu sa vyjadrila, že je to veľmi dôležitá téma Zamestnávateľia a zamestnanci tiež v tejto veci môžu urobiť e, veľa, teda podnecovať sociálny e, dialog a v rámci neho navrhovať kvalitné e, návrhy je veľmi dôležité. Nestratiť zo zretela kvalitné pracovné miesta. Ja pochádzam z krajiny, kde zamestnanci dobre vyžijú zo svojho platu bez ohľadu na to, čo robia, môžu viesť dôstojný život a toto je možno najdôležitejšie zo všetkého. A keď sa pozrieme na skutočnosť, že jeden z piatich opýtaných nemá kvalitné miesto, a keď sa pozrieme na jeho plat a zlé pracovné podmienky, je to veľmi vážne ak pracujete veľa a zároveň potrebujete dve zamestnania, aby ste vyžili eh, zo svojho príjmu, aby ste uživili svoju rodinu. Ak je to takto, v takýchto situáciách je veľmi náročné e, riadiť život. Ak eh, sa pozrieme na zdravotné dopady ak potrebujeme e, zotrvať čo najdlhšie na e, trhu práce, musíte byť dostatočne zdraví na to. A, a ja si myslím, že e, na toto by sme mali dbať všetci. Zamestnanci mnohých spoločností a ich zamestnávateľia by mali mať záujem, aby ich zamestnanci čo najdlhšie pracovali v spoločnosti, aby pracovali v dobrých podmienkach a aby neboli práce neschopní. A taktiež e, zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie je veľmi drahé vo všetkých členských štátoch a my sme schopní znížiť náklady na toto sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie, ak e, budú pracovné miesta bezpečnejšie a zdravšie. Ja ako socialista mám za to, že je veľmi dôležité, aby zamestnávateľia vnímali zamestnancov ako istý cenný zdroj a nie ako náklad. Tak, aby e, aby eh, zamestnávateľia rozvíjali eh, svoje eh, spoločnosti, čo je veľmi dôležité pre hospodársky rast každého jedného členského štátu. Ale na to potrebujeme, aby došlo k rozvoju a aby existovali najrôznejšie iniciatívy od sociálnych partnerov, od politikov a od európskych inštitúcií. Ďakujem. Ďakujem, nechcela som vám skočiť do reči, ale chcela som e, zachovať e, rečnícky čas tak, aby sme mali dostatok času na otázky z pléna. A rada by som teraz e, predstavila Kristu Sedláče, ktorá je riaditeľkou Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ďakujem a ďakujem za pozvanie. A chcela by som zablahoželať Eurofoundu za veľmi kvalitnú e, správu o 6. európskom prieskume, pretože ide o to, že my, my sme mali e, tú prednosť, že sme sa k e, výsledkom dostali skôr a dnes sme na našej webovej stránke sprístupnili nový nástroj, vizualizáciu. Vysvetlím, prečo sme tento nástroj zverejnili na našej stránke. E, na našej webovej stránke sa uvádzajú všetky nástroje a fakty, e, ktoré sa týkajú starnutiu pracovnej sily. Je to veľmi dôležité, aby sme sa dostali e, k týmto údajom a preto vám ďakujem za to, že ste nám ich poskytli trošku skôr, ako bol zverejnený tento prieskum. Dovolte mi, aby som vysvetlila, čo robí agentúra EU OSHA pretrvalé udržateľné pracovné miesta a akú pozíciu má v tomto bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Každé dva roky e, prebieha tzv. E, kampaň pre bezpečné pracovné miesta a tento rok tá kampaň bola nazvaná Bezpečné pracovné miesto v ktoromkoľvek e, veku a po roku tejto kampane už vidíme, ako e, v jednotlivých členských štátoch e, vlády, sociálni partneri, zamestnanci a zamestnávateľia boli pohltení touto kampaňou, ako ich zaujala. A bolo zaujímavé vidieť na úrovni podnikov a spoločností, e, ktoré nástroje, programy boli schopné implementovať za účelom skvalitnenie pracovných miest v každom veku. My e, sme implementovali pilotný projekt e, týkajúci sa kvalitného pracovného miesta pre seniorov. V čom spočíval tento projekt? E, zanalizovali sme situáciu v každom jednom členskom štáte už o existujúcich iniciatívach a politikách, ktoré sa týkali starnutiu pracovnej sily a ako členské štáty implementovali e, tieto politiky nielen v členských štátoch Európskej únie, ale aj v nečlenských štátoch. A následne na to sme analyzovali existujúce politiky, e, ktoré sa e, týkajú E, návratu na trh práce, išlo o sektorové a regionálne stratégie a podporovali sme vývoj overených postupov na úrovni spoločnosti a podnikov. Toto bola e, taká východisková čiara, východiskový bod. Následne na to e, sme na našej stránke zverejnili 28 správ členských štátov, aby ste vedeli, čo sa deje, aký, aký je stav na úrovni členských štátov a aby ste poznali existujúce nástroje a e, overenú prax členských štátov e, ohľadom napríklad rehabilitácie a návratu na trh práce. Je veľmi dôležité to, čo sme si vypočuli o údajoch a, kvality pracovného, a o kvalite pracovného života. Najmä v kontexte e, celej štruktúry zamestnania, tak aby e, sme boli v tomto úspešní. Takže čo sme robili? My sme zmapovali národné stratégie a politiky. Dovolte mi, aby e, som spomenula prvky úspešných politík a následne na to ich prepojím na kvalitu práce. Najúspešnejšie štáty, tých nie je veľa v Európe, Niektoré z nich skutočne už si dobre počínajú. Prečo je tomu tak? Pretože išlo o členské štáty, ktoré boli schopné zaujať holisticky, teda celkový prierezový e, prístup a integrovali do svojho e, rámca rôzne sektorové politiky a ich cieľom bolo e, pracovať spolu, aby bola zachovaná zamestnateľnosť pracovnej sily. Išlo o sociálnu politiku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, verejné zdravie, e, vzdelanie a rovnaký prístup ku všetkým. Toto sú tie sektorové politiky, ktoré boli e, zosúladené a mali e, svoje patričné financovanie. Prebiehal na túto tému sociálny di- dialog a odkaz, ktorý by sme my chceli šíriť touto cestou, je ten v kontexte, keď sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku, E, nie je e, možné e, posilniť dôchodkové zabezpečenie bez zvýšenia zamestnateľnosti seriónov. Je dôležitá integrácia politik, zaangažovanie všetkých aktérov, viesť intenzívny sociálny dialog a inkluzívny prístup. Toto sú kľúče k úspechu a Ďalšie detaily nájdete na našej internetovej stránke. Čo sa týka rehabilitácie a návratu na trh e, práce, aj v tejto oblasti e, skutočne len niekoľko členských štátov si počína dobre a dosiahlo úspech. E, to sú tie štáty, od ktorých sa môžu poučiť iné členské štáty. To sú tie, ktoré už majú právny rámec, ktoré majú inkluzívne politiky a E, politikov včasných e, opatrení na úrovni e, podnikov. Každý jeden uchádzač o návrat na trh práce dostane alebo má k dispozícii podporný mechanizmus a tieto politiky nie sú sektorovo oddelené, ale sú prierezové čo sa týka rehabilitácie a návratu do zamestnania, pre nás je najdôležitejšie z hľadiska prebiehajúcej kampane to, čo je dôležité pre zamestnávateľa, pre sociálnych partnerov a pre zamestnanca, aby zlepšil stav zamestnateľnosti na úrovni zamestnávateľa, teda podnikov. V kampani nehovoríme o zamestnancoch senioroch. Hovoríme o e, prístupe z hľadiska celoživotnej tra- trajektórie, teda začať čím skôr s týmto prístupom. Dnes sme si už vypočuli, že je potrebné zahrnúť aj hodnotenie rizik. Do tohto hodnotenia by ste zahrnuli všetky možné e, rizika a musí dôjsť k veľmi úzkej spolupráci medzi zamestnancem, ktorí majú, ktorí majú na starosti bezpečnú ochranu zdravia pri práci s riaditeľmi ľudských zdrojov a samozrejme ten moment alebo ten prvok riadenia je veľmi dôležitý, teda efektívneho riadenia a sociálneho dialógu. A prichádzam úplne v poslednej poznámke. Táto e, kampaň bola, bola základom pre komunikáciu s eh, partnermi a aktérmi na rôznych úrovniach. Pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme sa stretávali najmä so zamestnávateľmi na podnikovej úrovni, ale aj celkovo so všetkými aktérmi. Táto kampaň mala tri hlavné ciele. Touto kampaňou sme chceli podporovať trvalo držateľnú prácu, tým, že budeme poskytovať už existujúce fakty a informácie, ako aj číselné údaje a budeme zdôrazňovať dôležitosť eh, prevencie počas celého pracovného života a nielen vo chvíli, keď zamestnanec dosiahne 45 rokov a zároveň chceli sme informovať zamestnancov o existujúcich programoch, stratégiách a nástrojoch, eh, ktoré my prezentujeme E, sú to informácie, ktoré môžu využívať i malé a stredné podniky, aby sme ukázali, že i pre ne sú tieto nástroje e, vhodné. Je veľmi dôležité samozrejme, aby takéto malé a stredné podniky mali k dispozícii patričné financovanie. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujeme. Tu vidíme, aká dobrá je spolupráca medzi vašim fondom a Európskou úniou e, bez toho, že by sme sa pozerali na e, zamestnateľnosť všetkých a zamestnancov zo všetkých aspektov, nemožno sa pozerať oddelenie na problém dôchodkov. Ďalší koleg, kolega, kolegyňa Tatiana, a jedna z dôležitých predstaviteľov výboru, nech sa páči. Hm, ďakujem. Ďakujeme Eurofondu za to, že sme sa tu mohli zísť že sme si mohli pozrieť tento veľmi zaujímavý výskum. Dalo by sa ísť ešte ďalej, ale treba získavať viac informácií. Som tu kvôli správe v oktobri prijatej v pléne pokiaľ ide o vytvorenie e, podmienok dobre naklonených a rovnováhe medzi profesijným a súkromným životom. Viaceré výbory, spoluspravodajcovia, pani Linkievičiute, meno sa mení v závislosti na situácii žien. Je to zložité. Um, ja sama som e, z Lotyšska. Sme teda uh, dve spravodajkyne zo stredoľavých uh, skupi, uh, skupín zelených a socialistov. Bola tu napriek tomu široká podpora správe, len jedna skupina, konzervatívci hlasovali proti ostatní podporili, samozrejme aj e, extrémna pravica. Avšak e, ďalšie časti parlamentu podporili správu. Našou hlavnou myšlienkou bolo, že odhľadnúc od e, pracovného života, súkromná časť života, vrátane rodinného, nie len však to, i súkromný osobný život všeobecne sú rovnako dôležité. Dobrá dvo- rovnováha medzi týmito oblastiami prospieva celej spoločnosti. Toto sme si vypočuli i v zisteniach výskumu. Naša pozícia e, vlastne je rovnaká ako vaše e, zistenia čo sa tu zamotáva, je, že nie je tu nejaké jedno riešenie, ktoré by na všetko e, zaberalo. Dôležité je to z, e, zosúladenie pracovného a súkromného života. To je vo veľkej miery závislé od rôznych faktorov v rôznych krajinách, v rôznych regiónoch a rodinách a tak ďalej. Eh, vzorec 8 plus 8 plus 8, prednedávnom teda 8 hodín práce, 8 súkromného života a 8 hodín na spánok, už asi nefunguje veľmi dobre dnes. Viete, že situácia sa mení, že eh, veľa času zaberá dochádzanie do práce, cestovanie, eh, Technológie nám umožňujú prácu na diaľku a ďalšie mnohé flexibilné dojednania pre prácu. V našej správe sme venovali pozornosť návrhom nelegislatívneho po, po charakteru i e, teda legislatívnej povahy, keďže sme Európskym parlamentom. A Čo sme e, navrhli v správe? Nuž v prvom rade e, rodiny s deťmi, e, výskum ukazuje, že je tu veľká priepasť medzi zodpovednosťami mužov a žien. Chceme vytvárať, našim hlavným cieľom je vytvárať podmienky, kedy deti, či ich máte alebo nie, rozhodnutie mladej rodiny nesmie mať dopad na e, príjem a rozhodnutie mať deti nesmie, e, nesmie znehodnotiť e, kvalitu života. A tu nemáme silnú legislatívny, silný legislatívny základ ani v EÚ, ani v krajin, v členských krajinách. Takže vyzývame členské krajiny i sociálnych partnerov, aby znovu posúdili systém e, kompenzácií pre mladé rodiny, dosahujúc e, správne e, úrovne náhrad pre výpadnuvší príjem. Musí to povzbudzovať tiež mužov, aby E, si brali viac, než e, je len zaručená doba rodičovskej dôvolenky podľa smernice o rodičovskej dovolenke. Taktiež e, prebehla živá diskusia o prenosných a neprenosných formách rodičovskej dovolenky. Predstavitelia hlavne ľavej strany politického spektra veľmi e, argumentovali za neprenosnú formu, alebo pri hlasovaní, e, alebo teda v rade výrazná časť e, názor, že podstatná časť dovolenky musí byť neprenosná, ale musí to byť tiež flexibilné. Taktiež rodičovská dovolenka môže ísť za, i za hranicu e, minimálneho obdobia a minimálneho veku dieťaťa. Teda táto flexibilita musí byť daná. Naša pozícia e, správa vo FAM i v EMPL ukazuje, že musí v e, ideálnym cieľom musí byť rovnosť oboch rodičov a oboje, obaja rodičia musia mať, mať rovnaký prístup. Čo my navrhujeme ako právny nástroj? Je dôležité, aby komisia predložila e, iniciatívy ako e, smernicu o e, rodičovskej dovolenke. To minimum je zapísané v správe, teda povinnej časti e, plne, plne uhrádzanej dovolenky. Ďalšia smernica, kde by sme chceli diskutovať e, o jej predložení na diskusiu. Viete, že v moderných dobách čas e, venovaný starostlivosti je čoraz e, e, dlhší. Nie je to však starostlivosť o deti, ale i o postihnutých starších ľudí i ďalších členov rodiny. Navrhujeme tiež e, kredity na starostlivosť cez legislatívu o práci a bez zabezpečení pre ženy i mužov. Rovnaké obdobia na vytvorenie ehm, dôchodkových práv pre tých, ktorí si budú brať dovolenku nezávislým členom rodiny. Ak chceme uznať eh, hodnotu tejto práce, pre spoločnosť ako celok. Samozrejme, našim cieľom je samozrejme, aby e, ženy a muži boli e, e, rovnocenní v starostlivosti. Táto možnosť sa dá využiť ženami i mužmi, ak okolnosti rodine sú také, že je to potrebné. Takže ak máte ďalšie otázky, rada ich zodpoviem. Thank you for that, Tatiana. And you mentioned... Ďakujeme, Tatiana. Hovorili ste o úrovne, pod, úrovni podpory v parlamente. To však uh, dokumentuje i o kvalite E, správy. A ďalším posledným rečníkom dnes popoludní Johan, ale nebudem sa ani len snažiť vysloviť e, zvyšok mena. E, máte na starosti rovnak, rovnosť príležitostí v komisii. Ďakujem, pani predsednička. Som v tomto bloku posledným rečníkom Pripravil som si zo pár e, myšlienok, čo poviem, ale dúfal som tiež, že tu budú kontroverzné myšlienky od predrečníkov, na ktoré by som bol mohol reagovať. Bohužiaľ, e, nepočul som to nič e, zatiaľ, čo by som poprel. To je bohužiaľ zlé. Mm, verím, že napriek tomu sa rozprúdi živá diskusia. Vrátil by som sa E, zisteniam toho šiestého prieskumu e, Európskej únie o pracovných podmienkach e, tejto nadácie. Vrátim sa k tým základným materiálom, s ktorými sa zaoberáme, pokiaľ ide o dialogu, dialog o rovnosti v DG Justice v komisii, kde som poradcom. Je tu mnoho takého, čo by sa, sa dalo dnes do podrobnosti diskutovať Rád by som spomenul, že pre naše riaditeľstvo a osobitne som sa zameral na relevantnosť e, tém pre našu e, tému rovnováha e, pracovného a súkromného života. Aký je teda obsah oznámenia komisie? Takisto som sa zahlbil do tých aspektov, ktoré sú relevantné pre to, čo robíme v oblasti antidiskriminácie, je tu totiž prierez s aspektami antidiskriminácie a v neposlednej miere som sa osobitne zaujímal o vekovú diskrimináciu a pozíciu starších osôb a pr- pracujúcich a tu ma potešilo, že viacerí rečníci o tomto už boli pohovorili. Pokiaľ ide o zistenia E, prieskumu. By vyzdvihol by som niektoré relevantné zistenia pre našu e, politiku. S ohľadom na tieto témy by som snáď e, vyjadril i niektoré želania. Som totiž presvedčený, že, že už v Dubline ste začali uvažovať o siedmom prieskume je e, možno zavčasu, nie je však nikdy súčasne zavčasu na začatie prác. Niekoľko zaujímavých zistení. Najprv pokiaľ ide o starnutie pracujúcich. V roku 2005 24 pracujúcich mali viac ako 50 rokov. O 10 rokov neskôr, dnes, v roku 2015, už je to 31 a toto samozrejme má veľké dopady e, na kvalitu pracovných miest. Ukazuje to však tiež, že EÚ bola primerane úspešná v zvyšovaní zamestnateľnosti týchto pracovníkov. Rok po roku sa e, to sem vkráda. A to znamená, že poskytnutie pracovných miest týmto starším pracovníkom je e, čoraz dôležitejšie. Takisto som sa zaoberal zisteniami, ktoré sa týkajú e, rodovej segregácie, čo je tiež stále na pracovnom trhu dôležitá téma. A tiež niektoré zistenia, ktoré naznačujú rodové rozdiely, pokiaľ ide o kvalitatívne parametre pracovných miest dá sa vybadať, že celkovo tá situácia nie je taká zlá či dramatická. Z tohto pohľadu e, e, tu treba čosi vyvažovať. Tá segregácia je ten aspekt, ktorý tá štúdia potvrdzuje a je tu množstvo pozornosti zo strany komisie. Pokiaľ ide o trvalo udržateľnú prácu, tu prebiehajú výrazné diskusie v kontexte digitalizácie Eh, robotizácie pracovných miest. Tu v štúdii je len čiastková odpoveď na mnohé tieto otázky. Prepáčte. Um, the, um, interesting... Zaujímavý index v tomto ohľade je taký index o E, kvalite pracovného času a rozdiely opätovne, pokiaľ ide o, o um, pracovný kvalitný čas um, medzi ženami a mužmi, nie je taký veľký, hoci je tu dosť výrazná segregácia na pracovnom trhu. To je taký zaujímavý fenomén, fenomén že? Ale pokiaľ ide e, tento in, e, index, rozdiely také veľké nie sú to isté sa týka mnohých ďalší, mnohých ďalších indexov. E, regulérnosť pracovných hodín, tu lepšie obstoja ženy. Je tu i ďalší index, na ktorý som sa zameral, tak trochu súvisejúci s tým, e, čo sa deje v oblasti antidiskriminácie. To je index o sociálnom prostredí. Ten vám odporúčam. Obsahuje 15 rôznych indikátorov, ale dva, také, dve také e, čiastkové dimenzie. E, súčasť, teda to, tá, tá korelácia podpory a e, protichodného sociálneho správania v tejto oblasti politík. Z rodovej perspektívy potom je tu i ďalší zaujímavý e, vývoj. Keď sa pozrieme na údaje o manažéroch, o ženách manažérkach, tu zostáva ešte dlhá cesta. Tiež však pozbudivé zistenia počet e, manažériek rastie, takisto počet pracujúcich, ktorí pracujú pod vedením e, e, žien Situácia je teraz taká, že keď sa pozrieme na ženy ako pracujúce, e, väčšina z nich tiež má ženy ako šéf, šéfku. V každom prípade je to pozbudivé zistenie, hoci e, segregácia naďalej zostáva. Je tu množstvo údajov, ktoré súvisejú s diskrimináciou, pokiaľ ide o, o, o e, zvláštne sociálne správanie a priamu diskrimináciu. Niektoré z tých e, percentuálnych údajov ma vedú k, k prekvapeniu, napríklad pokiaľ ide o e, diskrimináciu na základe veku či pohľavia, pretože percentuálne údaje, ktoré sú tu e, k dispozícii, sú pomerne nízke. To isté sa týka diskriminácie týkajúce sa rasy, e, rasového pôvodu, etnického a tak ďalej. Tu sú veľmi nízke percentuálne údaje. To vytvára určité otázky. A jedna vec, ktorá sa ale e, potvrdzuje e, v Eurobarometri, je, že diskriminácia na základe veku je jedna z naj dominantnejších fóriem diskriminácie. Je to ale jedna téma, ktorú by som e, osobitne vyzdvihol v našich diskusiách a to súvisí s narastajúcim podielom starších pracujúcich a čo možno urobiť, aby sa čoraz viac zamestnancov dokázalo zamestnať. A to je ideál silnejšej podpory E, zmysluplného ubytovania a tým vlastne e, uzatvorím svoje e, poznámky. Máme právne predpisy v tejto súvislosti v smernici EÚ z roku 2008, pokiaľ ide povinnosť poskytnúť rozumné ubytovanie pracujúcim s postihnutiami. Podobnú povinnosť nemáme pre zamestnávateľov, pokiaľ ide o starších pracujúcich. A myslím si tu, že osobitne práve pre starších podobný prístup e, rozumného ubytovania, keď starnú, je, je veľmi potrebná. A to je jedno z tých zistení. Asi tretina pracujúcich tvrdí, že e, majú prínos z takéhoto typu e, zmysluplného ubytovania, hoci E, sa tak nenazýva, ale nie je to väčšina, ale je tu náznak, že čoraz viac pracujúcich by potrebovali takýto, takéto e, primerané ubytovanie. Takže e, poskytovanie takéhoto ubytovania by sa, to by sa malo viac zovšeobecňovať. A posledná poznámka, trošku propagandistická asi pred rokom sme urobili štúdiu o e, primeranom ubytovaní pre pracujúcich s postihnutím, takže existuje pre, e, v tejto súvislosti štúdia komisie, ako to právne vyzerá vo všetkých členských krajinách i mimo nich. Ale i tu je zameranie len na osoby s postihnutím a záber by sa mal rozšíriť. Toto snáď bude dobrým Eh, podnetom na diskusie. Ďakujem. Thank you very much, Johan. Ďakujem pekne, Johan. Myslím, že si eh, nám poskytol podnetné témy. Teraz máme 25 minút k dispozícii. Máme dvoch eh, účastníkov, ktorí sa zapojili do diskusie z pléna. Prvou z nich je Vladimíra Drbalová, podpredsednička pozorovateľského centra pre trh práce v rámci Ekosoku. Srdečne vás vítame, Vladimíra, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Príjemné popoludnie všetkým. Ďakujem za to, že ja, ja mám možnosť zapojiť sa do tejto diskusie, vyjadriť sa k vyjadreniam panelistov a, a tiež k záverom prieskumu e, do dnešného dopoludnia e, výsledky boli utajené, teraz už e, však sa zverejnili mnohé údaje, mnohé čísla. Ja zastupujem zamestnávateľov, ale tiež sociálnych partnerov v mnohých orgánoch na európskej úrovni a tiež na národnej úrovni. Teda viem veľmi dobre, že starnutie pracovnej sily a tiež obmedzený počet pracujúcich je závažným problémom. A tiež e, kľúčovou témou je inovatívny prístup k celoživotnému cyklu e, práce. Krista ale už spomenuli tento faktor a práve teraz e, sociálni partnery rokujú o autonómnej dohode, o starnutí a o medzigeneračných eh, prijavoch solidarity a s tým súvisiacím prístupom. Firmy musia mať ľudí všetkých vekových kategórií k dispozícii, pretože ich potrebujú. Potrebujú mať zdravých pracovníkov eh, s dostatočnými zručnosťami. Teda týka sa to pracovných podmienok. Eh, tie zručnosti to súvisí s celoživotným vzdelávaním, to, že pracovníci majú byť aj aktívni, to e, súvisí s tým, že budú schopní pracovať až do vysokého veku a že sa budú aktívne podielať na trhu práce. Veľmi ma teší, že v štúdii sa uvádza, že 89 ľudí je spokojných s pracovnou atmosférou na pracovisku. Je to dôležité, pretože strávime polovicu života na pracovisku napokon. Ale netýka sa to len na všetky generácie na trhu práce. Musíme to vnímať aj z pohľadu jednotlivca. Teda človek, ktorý pracuje a tiež postupne aj starne na pracovisku. A v priebehu tohto cyklu pracovníci plnia rôzne úlohy, zastávajú rôzne funkcie, sú v rôznych fázach vývoja, majú tiež e, rozličné e, požiadavky z hľadiska vyváženia pracovného a súkromného života. V tejto súvislosti sa často opakujú pojmy flexibilita, mobilita a e, bezpečnosť. Flexibilita sa týka nových druhov práce, flexibilnejších druhov práce, ale bezpečnosť sa týka niečo, čo sa často spochybňuje, ale myslím si, že sa postupne vzdelujeme od e, istoty pracovného miesta k e, vôbec schopnosti byť v zamestnaní a na trhu práce. Musíme teda zvýšiť e, možnosti našich ľudí, aby mali kontrolu nad svojim životom a taktiež nad tým, akým spôsobom pracujú. Ďalej, pracovný čas. Myslím si, že výsledky štúdie v tomto smere tiež nie sú zlé. Ukazuje sa, že 54% respondentov sa vyjadrilo, že sú spokojní s eh, počtom hodín v pracovnom čase. Ďalej, čo sa týka zosúladenia pracovného súkromného života, je pozitívne, že 81% respondentov sa vyjadrilo, že je spokojný eh, s možnosťou vyvážiť svoj pracovný a súkromný život. Muži sú o niečo pozitívnejšie, ale na druhej strane ženy pardon, muži sú negatívni a ženy v tomto smere boli pozitívnejšie. To je zrejme preto, že ženy sa za každých okolností snažia nájsť nejaký spôsob, ako si zorganizovať pracovný život, ako to zosúľadiť so starostlivosťou o domácnosť a o rodiny príslušníkov. Ešte dve poznámky. Keďže sa mení povaha práce, Ľudia chcú byť čoraz eh, samostatnejší, chcú rozhodovať eh, o svojej práci, o dĺžke svojho pracovného dňa, dajme tomu, najmä mladá generácia, generácia nového tisícročia nehovorí o vyvážení súkromného a pracovného života. Buď pracujú, alebo nepracujú. Oni nemajú problém so zosúladením súkromného a pracovného života. A posledná poznámka, to sa týka regulácie. Tu sa vyjadrujem k tomu, čo spomenula Tatiana. To je obsahom návrhu komisie. Dnes som si istá, či pri toľkých zmenách na pracovisku, na trhu práce, či je potrebné zavádzať takú prísnu reguláciu. Myslím si, že by sme dokázali nájsť riešenia najmä na úrovni jednotlivých firiem eh, v kontakte medzi pracovníkmi a riadiacimi štruktúrami eh, podnikov. Teda v tomto smere si myslím, že regulácia nebude potrebná. Ďakujem. Thank you very much, Ďakujeme pekne, Vladimíra. Apelovala si na vyjadrenie Tatiany, dáme jej potom priestor neskôr reagovať. Eh, Spomenula si flexibilitu, bezpečnosť. Myslím si, že na toto by rád zareagoval Ole neskôr, takže ešte raz ďakujeme. No a na záver dostane slovo Paola Panceri, ktorá eh, je zástupkyňou Kofase. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem nadácii Eurofound a Európskeho parlamentu za to, že nás dnes pozvali na diskusiu o tejto významnej téme a tiež, aby sme mohli priblížiť eh, náš pohľad na výsledky tohto prieskumu. Vyjadrím sa k niekoľkým témam, ktoré tu dnes rezonovali. A najskôr by som však priblížila našu e, sieť. E, kopase sme sieť mimovládok, boli sme vytvorení v roku 1958 a máme 59 e, členov v 23 členských štátoch EÚ a zastupujeme zhruba 25 miliónov rodín v celej Európskej únii. Venujeme sa tématike zasúladenia pracovného a súkromného života už mnoho rokov spolu s viacerými mimovládkami, ktoré sú tiež e, prítomné v zastúpení v sále dnes, sme zverejnili dokument pod názvom Európsky balík e, z e, zosúladenia v roku 2015, kde sme sa snažili vystihnúť, čo presne znamená toto zosúladenie súkromného a pracovného života. Obsiahli sme, teda oslovili sme tam všetky sektory, je tam oddelenie, ktoré sa týka, teda respektíve kapitola, ktorá sa týka um, osob vykonávajúcich starostlivosť, taktiež e, zamestnávateľov, zamestnancov a taktiež možných riešení na pracovisku. Prierezová téma, jedna z nich, e, ktorú sme vyvodili z tejto správy, je celovšetný prístup a prístup k celobu pracovného cyklu. Pre nás je totiž dôležité, tak ako sa uvádza v správe, respektíve v uznesení Európskeho parlamentu, a za to parlamentu ďakujeme, že takou veľkou väčšinou odsúhlasil takéto významné uznesenie pre nás, teda zosúladenie pracovného a súkromného života je právo, to nie je žiadna výhoda pre mladých rodičov, pre um, ľudí, ktorí pracujú v kanceláriách, pre manažérov, pre riadiacich pracovníkov, ktorí by mali mať možnosť pracovať aj iným spôsobom, ale malo by to byť niečo dostupné všetkým pracovníkom. Mala by sa zmeniť zmyšľanie o, o trhu práce, vnímanie trhu práce a tiež celkovo fungovanie spoločnosti Tiež sa domnievame, že je dôležité vnímať legislatívu a všetky aspekty, ktoré sa týkajú tohto zosúladenia ako súčasť tej istej skladačky, ktorá bude ako si záchrannou sieťou pre každú jednu rodinu podľa aktuálnych potrieb. Nemôžeme vnímať rodinu ako statickú jednotku. Je to subjekt, ktorý má svoj vlastný životný cyklus e, a existujú obrovské rozdiely medzi rodinami. Každá rodina má iné potreby. Keď sa pozrieme napríklad na medzinárodné rodiny, e, tie sú čoraz e, častejším úkazom. Ďalej rodičia, ktorí vychovávajú deti ako samoživitelia a taktiež máme situácie, v ktorých sa deti, pardon, ženy musia starať o vnúčatá a zároveň aj o svojich starnúcich rodičov. Musíme teda obsiahnuť e, s zavedenými podmienkami všetky tieto e, osobitosti. V uznesení Európskeho parlamentu sa hovorí e, o tom, že neexistuje univerzálne riešenie. Ja tiež reagujem na Európsky parlament Chceme podporiť Európsky parlament v tom, že chceme vyzvať komisiu, aby predložila balík v najbližších mesiacoch, ktorý by mal byť ambiciózny, mal by pozostávať z legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení a pod nelegislatívnymi opatreniami máme na mysli napríklad eh, systémy eh, čerpania dovoleniek, eh, aby bol k dispozícii rozsiahlejší balík rôznych druhov dovoleniek, materskej, rodičovskej, otcovskej dovolenky, dovolenky pre osoby, ktoré sa starajú o rodiny príslušníkov, ehm, podľa aktuálnych potrieb pracovníka, taktiež živnostníci, e, aj tí majú deti, aj tí majú povinnosti starať sa o e, rodinných príslušníkov a o nezávislé osoby. A ďalej mi ešte e, dovolte niekoľko ďalších poznámok. Čoraz viac potrieb organizačného charakteru, rôzne druhy pracovných pomerov. Taktiež sme svedkami toho, že sú často pracujúci nútení pracovať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Samozrejme, to je priaznivé, ak e, má človek možnosť voľby, ak to uprednostňuje, ale nemôžeme ich nutiť. 20 ľudí v EÚ sa vyjadrilo, že iný spôsob, ako vôbec môžu pracovať, je e, vlastne pracovať na živnosť. Ďalej, poskytovanie služieb, zosúladenie pracovného súkromného života sa nemôže týkať len poskytovania služieb pre starostlivosť o deti, o staršie osoby, o osoby s postihnutím. Ak neexistujú služby, tak e, musí túto úlohu nahradzať rodina. A keď rodina nastupuje e, do tejto pozície, často je to žena, a samozrejme tá musí obetovať e, svoju prácu, často musí žena odísť úplne zo zamestnania. A tiež nemôžeme všetko riešiť prácou na čiastočný úvezok, aj keď e, toto samo o sebe samozrejme je dobrým riešením, ale e, musí to byť slobodným rozhodnutím každého jedného takého pracovníka. Nesmie byť k tomu donútený, priamo alebo nepriamo. Existujú aj rôzne ďalšie formy práce, respektíve podpory e, pracovníkov, aby neboli nútení pracovať na čiastočný úvezok, s nízkou kvalitou podmienok, eh, taktiež eh, by sa mohli zaviesť flexibilnejšie hodiny začiatku aj konca pracovného dňa, aby sa to mohlo časovo teda podrobiť eh, konkrétnym potrebám. Hovorí sa o digitalizácii. Pred niekoľkými týždňami v Berlíne sa skutočnila konferencia o digitalizácii, tam sa hovorilo o inteligentnej práci. Parlament tiež e, navrhol e, rozhodnutia, ktoré by sa mohli prijať. E, ja to nazývam prácou na diálku 2.0 teda vlastne ďalšia fáza vývoja takéto práce na diálku, ako teda využiť digitálne technológie v práci, tak aby digitálne technológie nespôsobovali nejaký posun od kultúry prítomnosti na pracovisku ku kultúre byť dostupný 24 hodín denne k dispozícii, že sa bude očakávať odpoveď na e-maily, že bude v podstate e, človek neustále na telefóne. Ako sa teda zosúhľadiť e, so súkromným životom? Vzniká potom dojem, že sa stávame v podstate obeťami svojej vlastnej práce. Aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť. Ehm, ďalšia vec, ktorej sa zrejme necelkom zhodnem so svojou predrečničkou, nás teší, že niektoré firmy navrhujú konkrétne, veľmi prínosné riešenia. A teší nás, že sociálni partnery tiež prenášajú obrovské možnosti. Firmy tiež majú pozitívne skúsenosti, s ktorými, o ktoré sa môžu podeliť, ale myslíme si, že rámec, ktorý by chránil eh, pracujúcich, najmä tých zraniteľnejších, eh, pred tým, aby ostali niekde v zabudnutí. Eh, takýto rozsahlejší rámec eh, je naozaj na mieste a komisia by na ňom mala pracovať. Bude si to však vyžadovať rámec, ktorý bude obsahovať legislatívne aj nelegislatívne opatrenia. Ďakujem. Thank you, Paolo, for that Ďakujeme pekne, eh, Karle, za túto vynikajúcu prezentáciu. Aj súhrn máme 10 minút dispozícií. Chcem to totiž skončiť presne na čas o 16. hodine. Ja teda využijem eh, svoju právomoc ako predsedajúcej. Dám ti, Ole, dve minúty, ak chceš zareagovať na to, čo tu zaznelo, a potom otvorím širšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Eh, zareagoval by som na tému flexi bezpečnosti. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá téma. Ja som bol spravodajcom pred eh, mnohými rokmi na túto tému. Ešte získalo si to väčšinovú podporu, veľkú väčšinovú podporu za tento systém um, flexicurity. Myslím si však, že v skutočnosti tento koncept eh, je mŕtvy. Pokračuje síce aj na úrovni komisie, ale v Európskom parlamente je to v podstate eh, úplne pochované a to Okrem iného aj preto, že sa veľmi ťažko dá hovoriť o pojme flexi bezpečnosti, ak e, neexistuje systém, na ktorom by sa to mohlo postaviť. Ak totiž ľudia majú pocit istoty, tak sú samozrejme flexibilní, ale na to, aby mali pocit istoty, musia mať e, slušný dôstojný príjem, musia mať e, dôstojné dávky v nezamestnanosti, ak prídu o prácu, tak tiež musia mať možnosť dostať sa k vzdelaniu, aby sa mohli pohybovať na trhu práce podľa svojho vlastného zvolenia. Napríklad v Dánsku naša pracovná sila predstavuje 2,6 2,7 milióna ľudí, pričom jedna tretina z nich e, mení prácu každý rok. Zúrazňujem, jedna tretina z nich. Ľudia si povedia, že sa im e, to práca nepáči, chcú si nájsť novú prácu a tak ďalej. Nie je to problém, pretože e, môžu istý čas žiť z dávok nezamestnanosti, dajme tomu mesiac či dva, a potom si nájdu novú prácu. Ale viem, že eh, v mnohých ďalších členských štátoch to tak ani zďaleka nefunguje. Máme 20 miliónov ľudí, eh, ktorí sú bez práce. A potom hovoríme o tom, že ľudia na trhu práce by mali byť flexibilnejší. Tých 20 miliónov nezamestnaných by malo byť ešte flexibilnejších. Myslím si, že eh, vo všetkých členských štátoch by sme sa mali snažiť presadiť eh, dôstojný systém dávok, eh, tak aby sme obsiahli tie zrentelnejšie osoby na trhu práce, pretože aj toto je potrebné. Nemyslím si, že by sa to vyriešilo výmenou osvedčených postupov, že by sa to mohlo vyriešiť výmenou osočených postupov na úrovni firiem. Bude si to vyžadovať istú mieru regulácie, Isté, že ak um, sociálni partnery nenajdu nejaké iné riešenie, to by bolo samozrejme najideálnejšie. Ja by som to rozhodne podporil. Myslím si však, že ak chceme, aby ľudia boli flexibilní, musíme im zaistiť dostatočnú bezpečnosť a potom budú veľmi flexibilní. Ďakujem. Much, so Ďakujem. Teraz otváram diskusiu. Rada by som vás poprosila, aby ste sa najprv predstavili a predstavili organizáciu, ktorú zastupujete. Nech sa páči. Ďakujem, Kolat Fejgen, Manchesterská univerzita a som členom poradného výboru. E, veľmi sa mi páči celá táto agenda a práca ohľadom trvodržateľných e, pracovných e, miest. mňa zaujíma otázka účasti žien v manažmentoch, v, riade, v riadiacich štruktúrach firiem. Rada by som sa E, spýtala na to, čo už vieme o ženách v manažmentoch. E, čím menej e, majú deti, tým viac práce vykonávajú, vykonávajú ženy v manažmente. Avšak, čo sa týka rozdielu v, plade, v platoch, ešte stále existuje veľmi vážne, vážny rozdiel medzi tzv. mužským a ženským platom. Na jednej strane máme tzv. E, sklenený strop, nad ktorý sa ženy nedostanú a častokrát padnú do tzv. priepasti, pretože častokrát e, ženy vykonávajú e, prácu vo verejných službách, napríklad sociálnych, e, v sociálnom sektore alebo v školstve. Avšak e, keď chceme, aby existovali trvadžateľné kariéry a služby, musíme dbať veľmi na to, ako, ako e, budeme zlepšovať kvalitu práce. Ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Iliuza Prišta z Portugalska a mám otázku na Tatianu. Spomenuli ste potrebu uznania neplatenej práce ako jeden z politických cieľov a ja veľmi s vami súhlasím a preto moja otázka znie takto, ako by sa to malo udiať. Mohli by ste sa vyjadriť bližšie e, k tomu, e, aké sú tie E, ako prebieha diskusia na politickej úrovni ohľadom uznania neplatenej práce. Ak bude e, tretia otázka položená, tu si ešte môžeme vypočuť a potom uzatváram diskusiu. Nech mimo mikrofónu. 85% of workers are actually, are actually satisfied with Mnohí zamestnanci vykazujú teda 85% z nich e, je spokojných so svojím prácom, ale dnes popoludní sme počuli, že 25% zamestnancov si myslí, že ich práca je zdraviu škodlivá, teda tieto dva údaje nie sú kompatibilné. Viete sa k tomu vyjadriť? Hm, ďakujem. Odoznám slovo Tatiane, nech sa páči. Rada by som sa vrátila k Vladimíre, čiže nechceme viac regulácie. Existujú samozrejme e, smernice, ktoré sú e, flexibilnejšie ako nariadenia. Teda nechceme už nariadenia a samozrejme je to otázka politických e, názorov, čiže ak ste skôr na ľavo, samozrejme e, vyjadruje aj pozíciu na pozíciu mojej politickej frankcii. Potrebujeme e, viac e, vyváženého stavu. Netreba reguláciu minimálnych miest a tak ďalej. Z tohto dôvodu vznikajú politické rozhodnutia, ako napríklad Brexit. Pretože žena nemôže byť e, na polovicu tehodná. Čiže buď e, to budeme regulovať, alebo každý členský štát si pôjde svojou cestou. A čím ďalej, tým viacej pravicových strán v tomto parlamente súhlasí s tým, že je potrebné viacej regulácie v oblasti pracovnej. A čo sa týka vašej otázky týkajúcej sa neplatenej práce, mnoho si môžete prečítať. Napríklad e, dozviete sa veľa z našej správy ohľadom iniciatív, ktoré existujú, napríklad ohľadom e, smernice o opatrovateľskej práci. Budeme čoskoro mať viac podrobností, keď e, tento návrh príde z nášho výboru. Jeden z, jedno z riešení e, sú napríklad kredity za opatrovanie alebo využitie opatrovateľského času pri výpočte starobného dôchodku, teda e, mechanizmy existujú pre riešenie tejto otázky. Ďakujem. E, Tatiana, nech sa páči na jednu minútu pre vašu odpoď. In this kind of working conditions, e, čo sa týka e, prískupných otázok ohľadom, ohľadom spokojnosti. Častokrát sú výsledky veľmi pozitívne, ale keď idete do detajlov, zistíte mnoho detajlov. Nejde tu o nejaké protirečenie, snažíme sa nazerať na tieto údaje, ale nielen o pozitívnom vnímaní pracovného miesta, ale e, snažíme sa zistiť, ako zamestnanci vnímajú pracovné miesto ako také a dať toto pomyselné puzzle e, dokopy. A vypracujeme aj osobitnú analýzu o e, ženách, manažierkách, ženách v riadiacich pozíciách a táto analýza čo skoro vznikne. Ďakujem za veľmi dôležité informácie a ďalšie sú v dokumente. Diskusia dnešno, popoludne je veľmi zaujímavá a prispeje k našim politickým diskusiám. Som rada, že sme to stihli do štvrtej, že sme e, ukončili našu diskusiu. Ďakujem všetkým kolegom za účasť v diskusii. Okay, good afternoon. Príjemné popoludne vám všetkým. Tak ako moja kolegyňa, budem sa snažiť, aby e, sme dodržali čas. Poprosím vás, aby ste mi v tom pomohli. Ďakujem zároveň aj vaš, za vašu výdrž, že ste vydržali až do posledného e, panela dnešnej konferencie. Ehm, volám sa Herman Fong a e, som ešte niekoľko dní predsedom riadiaceho výboru Eurofoundu a pracujem pre belgické odbory. Som vždy veľmi rád, e, keď vyjde nová e, správa alebo európsky prieskum o pracovných podmienkach, pretože je to ďalší milník, ktorým meráme E, kvalitu práce. Sú to veľmi cenné údaje pre sociálnych partnerov, politikov, vlády. E, takéto prieskumy vždy podnecujú e, diskusiu, aj keď tieto diskusie nie vždycky dospejú k rovnakým záverom. Som rád, že častokrát môžem byť e, priamým svetkom toho, ako takéto prieskumy e, vznikajú. E, v tomto paneli by sme sa chceli pozrieť na to, ako sú využívané údaje z prieskumov na podnecovanie debaty, diskusie na globálnej úrovni, ako sú výsledky prieskumu používané pre vývoj e, pracovných podmienok. Zároveň budeme hovoriť e, o tom, ako e, sa tieto údaje používajú pre implementáciu nových politík a ako vznikajú nové vízie. Teda urobíme si už čo chvíľa prvé kolo, ktoré bude slúžiť na predstavenie E, panelistov, ktorí nám vysvetlia, ako používajú v posvedenej práci e, výsledky prieskumu. Začneme Barbarou Gestenberger z Eurofundu a ona nám porozpráva, e, ako rozhodovací pracovníci používajú výsledky prieskumu. Barbara, nech sa páči. Volám sa Barbara Gesbenger, som koordinátorkou na riaditeľstve Eurofundu, čiže poznám veľmi blízko e, tú, tento európsky prieskum, ale aj iné prieskumy a iné dokumenty, e, teda z takej vzdialenejšej perspektívy poznám prácu Eurofundu, kde som zamestnaná. Teda čo vieme o využívaní výsledkov európskeho prieskumu pracovných podmienok. Dnes tu máme e, parlamentu aj komisie a už referovali o tom, ako využili naše výsledky. Napríklad jedno z posledných e, príkladov využitia je práve e, rozpráva o Európskom pilieri sociálnych práv, kde náš prieskum bol využitý e, a Eurofund e, vďaka e, tomuto bude môcť v budúcnosti ešte viac investovať do prieskumov a správ tak, aby naše údaje mohli byť využívané aj pri ďalších politikách pre vyváženie, vyvážených stav pracovného a súkromného života. Teda to sú dva posledné prípady, ale veľmi systematicky monitorujeme to, ako sú naše e, výsledky prieskumov používané na ďalšie využitie. Keď sa pozrieme napríklad na e, Piatý európsky prieskum e, z roku 2010. V 2013 už bolo e, zjavné, že viac ako 150 e, dokumentov, politických dokumentov, strategických dokumentov využilo naše výsledky, ktoré vyplynuli z prieskumu. Ale náš prieskum bol využitý aj v práce napríklad OECD Implement Outlook, ale aj pán Kristensen a spomenul, že ich využíva, ale taktiež aj organizácia EU OSHA ich používa. E, viem, že ďalšie organizácie používajú výsledky, e, napríklad e, používa naše údaje pre tzv. index nerovnosti. Myslím, že to na úvod stačí. Rečník hovorí bez mikrofónu. Už ho. Okay, sorry. Uh, then I would move to my... Budeme pokračovať. Eh, pán Tom Bivers, ktorý je predsedom výboru MKO. Poprosím ho, aby sa eh, predstavil. Vysvetlite, čomu sa venuje výbor MKO a ako využívate vo svojej práci výsledky európskeho priesku. Ďakujem, Herman. Tak ako väčšina z vás vie, M je poradným orgánom pre otázky zamestnanosti e, Rady pre sociálne veci. Teda my zasahujeme v tých kľúčových e, momentoch európskeho semestra, vtedy keď e, komisia prichádza s odporúčaniami pre konkrétny členský štát a my ich posudzujeme pred ich vydaním. Napríklad včera komisia prišla o E, odporúčania, e, prišla s odporúčaniami. My ich budeme posudzovať, aby ich Rada pre sociálne veci využila neskôr tento rok. A na, následne e, využívame v následných fázach pre analytickú prácu tieto odporúčania, tak aby sme sme e, používali tieto, tieto výsledky na e, našu prácu založenú na faktoch. Najmä tento, tento prieskum je e, zdrojom pre našu analytickú prácu, pre tzv. rámec pre spoločné posudzovanie tak aby sme mohli zohľadniť aj rozmer kvality pracovných miest. Taktiež to používame aj v diskusii o sociálnom pilieri. E, je úplne jasné, že aj pri sociálnom pilieri potrebujeme mať kvalifikovanú diskusiu a vedieť využiť e, cenné údaje z prieskumu My sme e, toto stanovisko e, využili aj pri komunikácii s výborom pre zamestnanosť, aj s radou pre sociálne zamest... E, pre výbor pre zamestnanosť, radu pre zamestnanosť. Chceme byť flexibilní a pri... prichádzať s hmatateľnými zmenami v politikách, v oblastiach, kde neexistuje jedno jediné riešenie a kde, kde existujú rôzne právomoci, ktoré sa stretávajú na európskej úrovni. Teda takýmto e, spôsobom je najlepšie konkretizovať e, európsku pracovnú agendu tak ako sa to dialo napríklad na pôde Medzinárodnej organizácie práce alebo v OECD, tak aby e, sme dosiahli e, synergický efekt, ale za rešpektovania e, právomocí členských štátov Európskej únie. Teraz e, sa obraciam na Stefana Skarpeta a spýtam sa vás tú istú otázku. E, mohli by ste krátko vysvetliť, ako postupujete na pôde OECD e a ako vy využívate tento prieskum pre vašu prácu? Ďakujem, Herman, príjemné popoludne, dámy a páni. E, volám sa Stefano Skarpeta a som riaditeľ odboru pre zamestnanosť a sociálne veci v ECD, ktoré sa venuje migrácii, sociálnym otázkam a otázkam zdravia. Som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami na tejto konferencii a diskutovať s vami najdôležitejšie body a aspekty 6. európskeho prieskumu pracovných podmienok Dovolte mi, aby som zvýraznil, aký dôležitý, aký e, veľký význam má tento prieskum pre nás. E, snažíme sa príť, e, prísť s rámcom pre kvalitné e, pracovné miesta na základe e, prieskumu, práve tohto prieskumu. E, kvalita e, zamestnania už bola spomenutá v našej stratégie, ktorú sme vypracovali o e, kvalite pracovných miest z roku 2006, e, keď e, sme prehodnotili stratégiu pre zamestnanosť, ale samozrejme je dôležité sa venovať tomu, aby sa táto agenda ďalej rozvíjala. Je to vlastne spôsob, ako liberálne trhy si E, počínajú pri vytváraní nových pracovných miest, ale e, aké typy pracovných miest sa vytvárajú, či ide o kvalitné, pracovný, e, či ide o kvalitné pracovné miesta. Teda monitorujeme neustále liberálny trh a vznik nových pracovných miest a e, ide nám o to, aby sme monitorovali kvalitu novovznikajúcich pracovných miest. Už odznelo, že, že sme E, vydali e, e, dokument, vlajkový dokument o zamestnanosti OECD. Máme veľmi silný mandát, aby sme naďalej sa venovali rámca pre zamestnanosť OECD, kde sa budeme venovať inkluzivite a e, odolnosti pracovného trhu. Teda toto je náš pracovný program a otázka kvality pracovných miest je súčasťou e, tejto našej práce. Ďakujem. E, e, teraz dávam slovo Manuele Tomej. Predstavte sa a vysvetlite, ako využívate európsky prieskum v vašej práci. Ďakujem vám všetkým Skutočne som rada, že môžem byť medzi vami. Ďakujem za pozvanie na túto konferenciu. Volám sa Manuela Tomej a som riaditeľom odboru pre pracovné podmienky a rovnosť príležitostí. Ako ste už zistili z názvu môjho odboru, venujem sa zlepšovaniu pracovných podmienok a najrôznejším aspektom eh, kvality práce. Toto je ústredným motivom našej e, práce. Je to, e, je to kľúčový rozmer dôstojnej práce, ktorý je kľúčovým e, aspektom programu Medzinárodnej organizácie práce. Veľmi podobne ako to, čo robia kolegovia z OECD, snažíme sa monitorovať trendy a vývoj pracovných podmienok, ale zároveň e, monitorujeme typy politík e, a zistíme, ktoré inštitúcie by, mohli, by boli schopné maxima, max, maximalizovať e, kvalitu pracovného miesta bez toho, aby sa znížila efektivita trhu práce. Teda musíme nájsť vyrovnaný stav medzi kvalitou práce a efektivitou pracovného trhu. Máme najrôznejšie výskumné aktivity, vykonávam najrôznejšiu výskumnú činnosť. Vydávame e, správy, čo skoro vyjde ďalšia správa o tom, ako sa e, produktivita práce e, premieta na pracov, do pracovných podmienok na svete a venujeme sa aj efektivite e, podnikov a kvalite pracovných miest z hľadiska sociálneho zamestnanca a dobrých podmienok práce e, zamestnanca a e, zároveň hodnotíme, aký to má vplyv na efektivitu podnikov. Už čoskoro vydáme správu o príjmoch, e, teda sú to informácie o trendoch, e, najdôležitejšie ukazovatele hľadiska platových e, aspektov, čiže priemerné platy a prerozdelenie platov medzi zamestnancov a pracovníkov a, a zároveň budeme monitorovať aj vývoj politik zamestnanosti Uvedomili sme si, že keď sa venujeme otázkam e, ohodnotenia, teda platov, teda otázka príjmov je veľmi dôležitá e, dimenzia v kvalite pracovného miesta, ale v každom prípade to nestačí. E, existuje oveľa viac aspektov, ktoré sa týkajú kvality pracovného miesta a preto sme sa rozhodli vstúpiť do partnerstva s Eurofoundom, aby sme spoločne rozšírili e, geografický rozsah pôsobnosti prieskumu e, pracovných podmienok eurofandoch a e, rozšili sme to o tri ďalšie krajiny, Čína, Spojené štáty americké a tretím štátom je Kóra. Pýtali ste sa na využitie údajov, ktoré vyplynuli z prieskumov. My ich využívame každodenne Rada by som uviedla, že robíme e, prípravnú činnosť, pripravujeme medzinárodné štandardy o e, násilí na, v zamestnaní a o obťažovaní a využívame porovnateľné údaje e, za mnohé štáty a práve sme čerpali údaje z tohto prieskumu. So, už sme ťa počuli toto ráno. A už však i tak sa ťa spýtam, m, mm, akých e, užívateľov e, vlastne vy máte vo vizíri, keď pripravujete ten prieskum. Opäť som tu, ďakujem. Pre tých, ktorí ste tu poprvýkrát, som podpredsedníčkou výboru EMPL v EP. Európskom parlamente. Zaoberáme sa zamestnanosťou. Ak to mám zjednodušiť, by som to formuloval tak, že Eurofond je náš. Eurofond je náš, pretože výbor EMPL Máme rôzne e, prepojené orgány. E, Eurofund e, pre nás znamená, že mali by sme vážne problémy pre veci, ktoré sme možno zistili samostatní. Nie. Ak by sme nemali v skutočnosti čísla, všetko to, čo Eurofound e, produkuje, nebolo by pre nás možné argumentovať za veci, ktoré chceme dosiahnuť. Stáva sa, že e, žiadame Eurofund o čísla a fakty, ale povedala by som, že väčšina zo správ sú výsledkom kvalifikovaných eh, výskumníkov v Eurofonde. Oni vedia, že to je čosi, čo my v našich inštitúciách chceme vedieť viac. Chceme to preniesť na politickú úroveň. Nie je to však situácia, kde kde poukazujeme prstom, že treba robiť to či ono. To vôbec nie je tak. Prečo, preto je to tak úzko prepojené. Sme prepojení s našimi tieňovými spravodajcami i ďalšími, s vedeckými e, inštitúciami, Mali sme veľmi zložité obdobie. Dostali sme výraznú pomoc od Eurofundu vo forme tých e, údajov a čísel. Ďalej možno povedať. years are just uh, fl- uh, floating <laughs> and it's a crisis of... že uh, uh, obdobia boli výrazne krízové, ale to, tu sa ukazovali rozdiely medzi členskými krajinami. Dnes eh, od rána diskutujeme o dopadoch sociálneho dialógu a konkrétnych výsledkov sociálneho e, dialogu, a to je kolektívne vyjednávanie. Sú to členské krajiny, ktorí tento systém majú. A ľahšie sa im prechádza krízou. Vieme, že mnohé členské krajiny sa tohto modelu nedokázali držať, a určite sme v oľa lepšej situácii než tí, ktorí sociálnych, sociálne partnerstva nemali. A to sil, systém silného, silný systém sociálneho vyjednávania. Pre nás je tá správa, diskusia veľmi užitočná, keď diskutujeme s ďalšími výbormi, s ekonóm, keď diskutujeme investície, a tiež ako sa dostať z tejto krízy a vytvoriť silné členské krajiny. Silnú EÚ. Táto správa je príkladom toho, aké užitočné je, keď keď sa nachádza agenda, ktorá je tak naklonená tomu, čo sme my pochopili, že by sme sa na to mali zameriavať. Takto by to malo fungovať medzi výskumom a politikou. Úplný rešpekt e, vzájomný a súčasne veľmi inšpirujúce, inšpirujúca komunikácia. To vedie užitočným číslam. Druhé kolo teraz a potom budeme mať ešte priestor na otázky. Najprv sa vrátim k Barbare. Možno nepríjemná otázka. Ak sa pozriete na ten výskum, podľa vášho názoru osobného, aké sú hlavne politické poučenia už sme si vypočuli za pár e, kolegov, ktorí sa zamierali e, na percento e, spokojnosti. Sú to ešte milióny nespokojné. Vy ako veľmi rešpektovaná autorita. Aký je váš názor? Kým to odpoviem, Musím povedať, Marite, že nás teší, teší počuť, že Eurofund je náš inštitút. To my presne chceme, aby sa poskytovalo tie e, materiály pre dobré rozhodnutia v budúcnosti. E, protestujem v mene tripartity, je to tiež náš, e, naše vlastníctvo. Samozrejme, sociálni partnery takisto, Európska komisia a rad. Pokiaľ ide o otázku samotnú pôvodnú, politickým posolstvom, myslím si, že by som rada zostala na pomerne vysokej úrovni a chcem sa vrátiť k bodu, ktorý povedala dnes ráno Anies, čo si, čo podľa mňa by sme radi, e, aby ste si odniesli, a to je tá skutočnosť, že žiaden pracovný, e, žiadna pracovná pozícia nie je dokonalá a každý typ sa dokáže zlepšiť v jednej z, alebo viacerých dimenziách, ktoré sme identifikovali. Dúfam, že vás nebudem nudiť o týchto profiloch kvalitatívnych, ktoré sme vytvorili, sme diskutovali. Nie sú však také, jednoduché, dokonca aj keď sa opakujem, vysvetlím znova, čo si myslím. zoberme si pracovné miesta na vysokej úrovni, ktoré vyzerajú výborne na prvý pohľad. Viete, modrá farba, európska vlajka, to je dobrá symbolika. ale je to, sú to dva indikátory, ktoré nie sú veľmi dobré, a to je intenzita práce pretože majú veľkú rýchlosť práce, veľký dopyt a tak ďalej. A kvalita pra- pracovného miesta. Poď. Takže dokonca ak ich e, aj takto označkujeme, sú zmiešanou skupinou a určite e, je tu priestor na zlepšenie. Alebo tie pracovné miesta, ktoré prebiehajú hladko a rýchlo, zase 5 zo 7 indikátorov, ale i tu je tu relatívne nízka miera e, zručnosti a relatívne nízka úroveň príjmov. V zásade v poriadku, ale sú tu oblasti na zlepšenie. Samozrejme, ak si tu máte e, nájsť prioritu, ja by som povedal, že pozrite sa na tie profily, ktoré sme identifikovali ako s nízkou kvalitou. V týchto oblastiach, ako vidíme z tej oranžovej modrej, je možný, možné zlepšenie alebo alternatívne možno premýšľať o politikách pracovného trhu, kde ľudia budú môcť z týchto nekvalitných pracovných miest e, odísť. Môže to byť správa dobrá či zlá. V tomto profile nachádzame vysokú mieru ľudí na dočasné zmluvy. To by mohlo znamenať, že to by mohol byť potenciálne e, mostík k lepším pracovným miestam, ale nie je tu automatizmus. Vyžadovali sa totiž určité kvalifikácie. A mnohé druhé posolstvo politické je to, že dobrá vec je tá, že ak sa pozrieme do podrobností na kvalitu pracovných miest. Ak z tých 7 dimenzií odlišíme, znamená to, že je tu množstvo východísk, keď sa chcete zlepšovať. Znamená to tiež, že tu nie je jedno magické rieš, riešenie. Ale pozitívne je to, že toľko politík v oblasti e, bezpečnosti, e, rovnováhy pracovnej. Sú tu možnosti pre politikov zasahovať a zlepšovať a to je podľa mňa správa vo všeobecnosti dobrá. Vrátim sa k tebe, Marita. Vypočuli sme si vysvetlenia Bargary e, o tej e, nízkej kvalite pracovných miest, tých percent a počuli sme dnes ráno e, porovnanie tie fotografie, alebo teda tieto porovnanie s, voliteľ, s voličmi Trumpa či podporovateľmi Brexitu. A čo terajšie politiky EÚ vo, voči týmto ľuďom? Je to podľa vás na dobrej úrovni? Mohli by sa tieto veci zlepšiť? Áno, samozrejme veci by sme mali e, zlepšiť, zmeniť. Dnes ráno sme začali e, s dosť zlou náladou, keď sme povedali, že množstvo ľudí sa hnevá, množstvo ľudí má pocit, väčšinou majú pravdu, že nikto sa nestará o ich kvalitu pracovného života. Vytvárame systémy, ktoré ľuďom dávajú možnosť eh, alebo dávajú zbranie, ak chcú bojovať proti sebe na miesto, aby spoločne pracovali na lepšej situácii. Ja vždy hovorím o sociálnom dumpingu a potrebe, ktorú vnímame aby sme nesúťažili medzi členskými krajinami a občanmi pokiaľ ide o nízke mzdy, nízku kvalitu v riskantnom prostredí a, teď Nesúťažíme len medzi sebou, ale aj s inými časťami sveta. Len ak budeme veľmi dobrí v tom, čo robíme. ak to budem zjednodušovať, porovnávanie e, s tými na severe, na juhu, e, na východe Európy. A tí, ktorí ste tu boli celý čas, pamätáte si, že pán Pirinsky hovoril o tom, že tu produkujeme veľmi vzdelaných ľudí, z východu Európy a exportujú sa, tak povediac, do takých častí EÚ, kde je lepšia mzda, lepší život. Súčasne tu máme export ľudí, ktorí by vzali každé pracovné miesto, len aby niečo dostali. z východu na západ Európy. Ak nenájdeme spôsob rovnováhy, tak tieto konflikty povedú k strampovskej situácii v celej Európe. My nie sme uchránení od nenávisti a od nebezpečných konfliktov. na nás závisí. E, fakty majú predsa význam. Uh, uh, we have to make it possible for those who are well educated to stay in their home countries and do good, and we have to see that we... Myslím si, že by sme nemali spúšťať rasizmus a nedemokratické nálady v ďalších častiach Európy len keď sa pozerajú na pracovníkov z východnej Európy, ktorí idú údajne vziať ich pracovné miesta za nižšiu mzdu. To je nebezpečné. Dúfam, že získame veľkú väčšinu v Európskom parlamente. I na úrovni rady Musíme však mať i niečo, čo umožní pre týchto veľmi dobre vyškolených ľudí z východu, aby zaplatia si za vzdelanie a odídu. Musíme hľadať rovnováhu. Možno sú to milióny ľudí, ktorí si myslia, že ich nikto nevidí. že nikto sa nesnaží o to, aby Európa fungovala. Všimnite si výsledok amerických volieb. spomeniem e, niektoré z tém, ktoré teraz máme na programe v EMPL. Smernica o vysielaní pracovníkov, ďalej smernica takisto situácia, kde vo východných e, e, členských krajinách sa nedokáže vytvoriť tlak na firmy, keď ide o environmentálne otázky pretože pracujú v nie až tak privilegovanom ekonomickom kontexte. Musíme mať tú rovnováhu. Ak sa nám to nepodarí, tak budeme mať viac, menej nízko kvalifikovaných pracovných miest a množstvo e, rozčulených občanov mnoho z tých, ktorí sú mimo, by sa ani nikde nedostali na tento trh, ale množstvo ľudí, ktorých tam je. Ale za veľmi zlých podmienok. Ďakujeme za komentáre. Teraz by som sa chcel e, obrátiť na Toma a spýtať sa ťa. V MQ ste takisto vytvorili systém merania kvality práce Mohol by si to trochu vysvetliť? Boli to spoločné zistenia? Ako to fungovalo? Quality. Ďakujem pekne, my sa už dlho venujeme otázkom kvality um, práce v roku 2001 ešte, keď komisia navrhla problém desiatich dimenzií. V tejto súvislosti je potom výbor pre zamestnanosť rozpracoval viacero ukazovateľov všetkých týchto dimenzií, ktorý potom následne prijala Rada ministrov. A myslím, že to bolo dosť prelomové vtedy. My sme boli medzinárodný orgán jediný svojho druhu, ktorý zriadil um, takýto postup. Zatiaľ sa už však veci vyvinuli, mnoho ďalších inštitúcií, medzinárodných inštitúcií sa začalo aktívne angažovať v tejto oblasti čo je samozrejme veľmi pozitívne. Teda v roku 2013-2014 sme aktualizovali naše ukazovatele, náš zoznam. Tiež sme výrazne využili informácie aj z narácie Eurofound na základe 5. prieskumu o pracovných podmienkách. A ako tu už zaznelo, čerpali sme aj z práce OECD. Tieto ukazovatele teda vychádzajú e, teraz z tohto prieskumu a sú súčasťou našej analytickej práce, ktorú vykonávame s cieľom, aby európsky semester bol e, proces, ktorý bude založený na praxi. Tiež e, sa snažíme monitorovať výkonnosť. Rada EPSCO sa začala konkrétnejšie venovať tomuto programu minulý mesiac a teraz z tejto 6 eh, verzie prieskumu. Samozrejme, budeme aktualizovať eh, údaje, ktoré uvádzame a potom z nich vyvodíme aj patričné závery. Myslím si, že prieskum po tom, čo som si ho eh, preštudoval dnes ráno, len tak na rýchlosti. Samozrejme, bude si to vyžadovať podrobnejšiu analýzu, ale zatiaľ sa mi zdá, že sa tu potvrdzujú niektoré politické závery, ktoré sme už vyvodili aj my. Jednak to, čo sme už uviedli v kontexte sociálneho piliera, kde sa domnievame, že návrhy komisie nie sú dostatočne napojené na rodovú dimenziu. Ukazuje sa, že je to naďalej legitímna obava, že Nemáme v Európe rovnocený trh práce pre všetkých, tak ako by sme si to želali. A ďalší aspekt sa týka rôznych druhov práce a pracovných zmluv, taktiež um, um, veľké pochyby na trhu práce. Aj eh, samotní účastníci prieskumu mali často problém presne zadefinovať svoju pozíciu, či sú živnostníci, či sú zamestnanci, a aký je ich dlhodobý stav vlastne. Vidíme, že e, v súčasnosti keď sa hovorí o sociálnom pilieri, by sme sa mali pozerať do budúcna, nie do minulosti. Mali by sme sa zamerať na výzvy, ktoré stojí pred nami. Mnoho z týchto víziev e, sa už dnes spomenuli. Ide o rôznorodejšiu povahu trhu práce, A S týmto sa budeme musieť vysporiadať. A ďalšia otázka, ktorá zatiaľ nebola veľmi spomenutá, aspekt manažerských metód, a postupov, to, čo je um, priamo napojené na pocit dlhá pracovníkov na pracovisku, bude mať samozrejme a priamy vplyv aj na trh práce vo všeobecnosti. My ako analytici dosť ťažko dokážeme odporúčať nejaké konkrétne opatrenia vládám alebo mm, inštitúciám ako komisii, aké pokyny by mali vydať, aby zlepšili tieto riadiace postupy a metódy. Myslím si, že správa potvrdzuje viacero e, týchto problémových e, oblastí. Taktiež by bolo užitočné pozrieť sa na medzinárodné porovnanie. Vieme totiž veľa o práci, o kvalite práce v Európe, ale nedokážeme to Eh, dať do širšieho kontextu v globálnom meradle. Možno mm, v dôsledku toho potom prijímame nesprávne eh, rozhodnutia a dospievame k nesprávnym záverom v našich analýzach. Teda možno by bolo na mieste, ak by sa tento prieskum rozšíril aj eh, na celosvetové meradlo. Myslíte si, že kvalita práce by mala byť politickým cieľom? vo všetkých relevantných politických dokumentoch, eh, v dokumentoch eh, politických analýz. Je to na rovnakej úrovni ako eh, heslo väčšej zamestnanosti, väčšieho rastu. Komisia vo svojom dokumente výročná správa o raste. Samozrejme, aj tento dokument si bude vyžadovať podrobnejšiu analýzu, ale keď sa pozeráme na tento dokument, vidíme, že sa otázkam kvality venuje pozornosť Nikdy sa to však, e, však neprijavilo konkrétne vyčíslenými e, cieľmi ako tých 25 e, nezamestnanosti, o ktorých všetci veľmi dobre vieme, keď sme si pozorne vypočuli dnešné prezentácie. Nedá sa číselne vyjadriť kvalita práce jedným ukazovateľom, jedným indexom. Bolo by nesprávne snažiť sa to vystihnúť nejakým jedným číselným údajom obsiahnuť všetky tie rôzne skupiny na trhu práce. Je tam mnoho rôznych eh, profilov eh, zamestnancov a každý z nich si vyžaduje iný prístup, každý z nich má iné potreby a na každého sa vzťahuje eh, nejaký iný aspekt z týchto siedmých spomenutých dimenzií. Teda bolo by nesprávne domnievať sa, že to, že nie je stanovený presný číselný cieľ, automaticky znamená, že sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť v analýzach. To by bola chyba. Ďakujem. Teraz by som dal slovo pánovi Skarpetovi, aby nadviazal na to, čo už začal trochu Tom. Mohli by ste nám priblížiť e, trošku usmernenia OECD v oblasti monitorovania kvality? Aké usmernenia máte v pláne, ako ich chcete uviezť do praxe. Ďakujem pekne. Nemyslím si, že by som vedel diskutovať o tom, kto riadi a kto sa podiela na vypracovanie tohto prieskumu. V každom prípade my sme veľmi spokojným užívateľom tohto prieskumu, veľmi produktívne e, nám to pomáha v našich analýzach a tiež sa snažíme ehm, rozšíriť tieto prieskumy na ďalšie krajiny mimo Európy. Začal by som pozitívnou správou, ako Manuel veľmi dobre vie. Krajiny G20 začínajú teraz hovoriť o kvalite práce. Po vyhlásení do roka 2015 ministri práce sa vyjadrili, že kvalita práce je dôležitá ako hlavný hnací motor pre jednotlivca aj pre spoločnosť. Možno je to zjavné pre nás všetkých, ale Myslím si, že diskusia o kvalite práce už prebieha veľmi dlho. Na úrovni Eurofoundu, komisie, OECD. Často sa však obmedzovala táto diskusia len na otázky ehm, pracovného trhu priamo, teda zapájali sa do toho iba experti na trh práce, ministri zamestnanosti a tak ďalej. Teraz sa to posunulo na o niečo vyššiu úroveň, už o tom diskutujú lídry a by, Obsahuje to aj vyhlásenie G20, nielen ministrov zamestnanosti, ale aj lídrov samotných a to už je podľa mňa samo sebe významným krokom. Ak dovolíte, ešte by som nadviazala na jednu vec, ktorá tu zaznela. Jedným z dôvodov, prečo sa venuje väčšia pozornosť kvalite práce, je nielen to, že vidíme, že sme svedkami zhoršovania kvality práce, že um, o tom svedčí viacero ukazovateľov, ale význam kvality práce je o mnoho širší v minulosti to ovplyvňovalo len e, tie nižšie postavené povolania. V súčasnosti to má o mnoho e, väčší vplyv aj v tom e, strednom zeku rebríka. Vytvárajú sa pracovné miesta aj na najvyšších miestach, aj na najnižších v jednotlivých sektoroch trhu práce. Ale tá prostredná časť je tak trošku vynechaná a vyznačuje sa povolaniami s e, priemernou výškou zručnosti a znalosti. E, keď sa však zameriame na e, túto strednú vrstvu, tak povediac, trhu práce, tak tým obsiahneme v podstate aj voliča, ktorý je práve tou kritickou silou, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti politické dianie najviac. G20 sa začala tejto téme venovať aj preto, že mnohé ďalšie inštitúcie, aj tento panel sa venujú tejto téme už tak dlho. Napríklad um, ekonomický e, komisariát OSN pre Európu, okrem iného, ale aj ďalšie významné medzinárodné orgány. OECD sa snaží vypracovať ukazovatele, ktoré by boli porovnateľné z dlhodobého hľadiska v rôznych krajinách a ďalej aby sa dali úzko napojiť na politickú analýzu a na inštitúcie. Z toho teda vychádzame pri vývoji nášho rámca merania kvality práce. Vďaka spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce, s Medzinárodnou organizáciou práce s ďalšími odborníkmi, z ktorých mnohí sú tu v sále, sa nám podarilo dopracovať k predbežným záverom, ktoré prijala aj G20. Ministri G20 sa dohodli na konkrétnych eh, princípoch, ako podporovať rozvoj kvality práce. Teda, eh, z čoho sme vychádzali? Zamerali sme sa na tri hlavné dimenzie. Jednak kvalita príjmov, to nemáme na vyslenú výšku príjmov, samozrejme to je dôležitý prvok aj to je dôležité pre blaho jednotlivca, ale tiež sme sa zamerali na distribúciu príjmov. Či sa ľudia cítia naplnení vo svojej pozícii na trhu práce. Teraz sme sa pozreli na bezpečnosť eh, trhu práce, teda nakoľko je vysoké riziko straty zamestnania, ale tiež akú um, náhradu príjmu dostávajú ľudia, ktorí prídu o zamestnanie. Ďalej sme sa zamerali na kvalitu pracovného prostredia a tu sme sa snažili využiť ukazovatele, ktoré vychádzali z mikrodát, teda sme, snažili sme sa to posunúť čo najnižšiu úroveň jednotlivca, a aby to bolo čo najobjektívnejšie. Tu sme vyvinuli koncept, ktorý analýzuje e, potreby v zamestnaní, ale tiež e, skutočné kvality, ktoré pracovník má, ktoré môže v zamestnaní poskytnúť, nakoľko sú v súlade alebo v nesúlade Tento rámec kvality práce je plnou súčasťou našej širšej stratégie. Okrem toho však v našich revíziách využívame tento aspekt kvality práce v hodnotení možného pokroku jednotlivých krajín v tejto oblasti. Tento pojem rozhodne nie je nový. Myslím si, že ten najpodstatnejší prínos je kvalita pracovného prostredia. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo povedal Tom. Nie je to len preto, že vieme, že kvalita práce má priamy vplyv na blaho jednotlivca, ale aj preto, že sa e, v štúdiách čoraz viac potvrdzuje, že kvalita práce má e, pozitívny vplyv na produktivitu. Pozreli sme sa podrobnejšie na najvýkonnejšie pracovné postupy a firmy, e, ktoré sa nimi vyznačujú, majú nielen e, tie najlepšie podmienky práce pre svojich pracovníkov, ale aj celkovo pracujú efektívnejšie a majú vyššiu produktivitu a majú väčší potenciál rastu. Teda pracovné prostredie podľa našich analýz prekračuje rámec len jednoduchého hodnotenia toho, nakoľko je to dôležité pre blaho jednotlivca, ale zahrňa to aj aspekty produktivity a makroekonomické aspekty. Spomenuli ste usmernenia, máme e, každý rok k dispozícii štúdiu, tá sa vzťahuje na európske krajiny. Hovorili sme o tom, že by sme to mohli rozšíriť. ILO už spolupracuje s Eurofound, tieto informácie potrebujeme aj častejšie, podľa mňa. My sa snažíme týmito usmerneniami spolu s našimi kolegami v oddelení pre štatistické údaje zvážiť, či v týchto podrobných štúdiách, napríklad v tomto prieskume Eurofoundu by sa dalo zapracovať do ďalších eh, eh, prieskumov, tak aby sme mali eh, častejšie k dispozícii informácie o vývoji pracovného trhu. Týmto chceme prispieť k tomuto procesu aj so štatistickým úradom Európskej krajín a všetkých krajín OECD a možno aj nad rámec OECD. Zatiaľ sme tento cieľ ešte nenaplnili, ponúkame im rôzne možnosti, a konkrétne tri. Poprvé, rozšírená marža e, toto prieskumu, aby sa tým pokryl širší ráme dimenzii analýzy kvality trhu práce, tak aby to zahrňalo tie hlavné premenné jednotky, ktoré už využívame, ale tiež um, takú odchýlku, ktorá sa zameriava iba na niekoľko otázok, ale predsa len bude mať veľkú výpovednú hodnotu z hľadiska fungovania okolností na trhu práce. Teraz, keď sme e, zaradili na program a politických analýz otázku kvality práce a teraz už začína meriať aj pokrok kvality práce, musíme mať v dispozícii dáta častejšie, nielen každých 5 rokov aby sme dokázali vyhodnotiť vývoj kvality práce. Týmto chceme teda aj my ako OECD prispieť tomuto procesu. Ďakujeme pekne. To bolo veľmi jasné vyjadrenie. Teraz by sme prešli z úrovne OECD na globálnu úroveň. Dáme slovo Manuele za ILO, Medzinárodnú organizáciu práce. A tá by nám mohla povedať, prečo sú pracovné podmienky také eh, relevantné pre prácu ILO. Kedy si sa hovorilo, že prieskum o pracovných podmienkach by sa mohli e, vykonávať napríklad, dajme tomu aj v krajinách ako je Tanzánia. Aj keď to nie je možno celkom automatická voľba, vy nám však možno približíte, prečo by to malo význam a prečo by sa to dalo využiť aj na politické účely. Ešte predtým, ak dovolíte, by som chcela doplniť niečo k tomu, čo povedal práve Stefano, pretože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 sa e, zameriava okrem iného aj na agendu do roka 2030 pre udržateľný rozvoj. A tam e, sa pripisuje veľký význam zlepšovaniu e, možnosti inkluzívneho rastu prostredníctvom produktívnej a dôstojnej práce. Je to dôležité najmä v súčasnosti, keď sa snažíme rozšíriť rozsah a pokrytie európskeho prieskumu pracovných podmienkách aj na ďalšie krajiny sveta. Teda zjavne je tu snaha a ochota zosúľadiť podmienky pre všetkých. Ste sa všetci zhodneme na tom, že kvalita práce je dôležitá aj z hľadiska zvyšovania inkluzívnosti spoločnosti. A to samozrejme e, podporujú aj ďalšie naše partnerské organizácie vo svojom úsilí. Chcela by som tiež zdôrazniť význam empirických e, um, dôkazov o tom, že kvalita práce má priamy vplyv na produktivitu a malo by to platiť aj naopak. My to samozrejme všetci um, chápeme, je nám to jasné, ale je dôležité dokázať to konkrétnymi údajmi. My sa napríklad snažíme na úrovni ILO zdokumentovať a vyhodnotiť, aké sú vzťahy medzi zlepšovaním pracovných podmienok e, a produktivitou. Pretože e, jedna téma, ktorá spôsobila dosť veľkú e, polarizáciu, je, či produktivita je predpokladom pre zlepšovanie pracovných podmienok, alebo je tu ďalšia škola myslenia, ktorá tvrdí, že investíciou do lepších podmienok práce sa zvyšuje automaticky produktivita práce. Snažili sme sa aktívne prispievať tomuto úsiliu vo výrobnom priemysle na globálnej úrovni vo viacerých krajinách, ktoré sú jednými z najväčších producentov textílií, najmä pre americký trh. A už 10 rokov ILO pracuje na tomto projekte v snahe zlepšiť dodržiavanie pracovného práva a základných e, práv pri práci, aby sa zlepšili teda zároveň pracovné podmienky. A máme veľmi zaražajúce poznatky z praxe a síce že je tu veľmi priama kauzalita medzi zlepš- zvyšovaním, zlepšovaním pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity. Čo sa týka toho, prečo je kvalita práce dôležitá a prečo sa snažíme analyzovať to aj v krajinách, kde štruktúry pracovného trhu sa vyznačujú vysokým výskytom, veľmi častým výskytom neformálnych e, druhov práce. Možno tam nie je až e, taký veľký apetít e, zapájať sa do takýchto systémových podrobných analýz v snahe zlepšiť pracovné podmienky. Zdá sa, že to funguje. Funguje to lepšie v krajinách stredného príjmu ako v krajinách e, e, s nižším príjmom. Tam totiž vidíme, e, že tam prebieha aj obchod pred krízou, pred pádom cirkomodít sme zaznamenali výrazné zlepšenie z hľadiska vytvárania pracovných miest a tiež sa nám podarilo e, zaznamenať zníženie nerovnosti spoločnosti tým, že sa investovalo do inštitúcie trhu práce. To platí napríklad pre Čínu, Brazíliu, Argentínu. Pred tým celkovým spomalením hospodárskeho rastu z posledných niekoľkých rokov. Teda keď sa zlepšovala ekonomická situácia celkovo, bola to snaha zlepšiť inštitúcie pracovného trhu nielen v snahe znižovať nerovnosti spoločnosti, ale tiež snahe vytvoriť väčší národný dopyt a nespoliehať sa výlučne len na vývoz v snahe eh, podporiť ekonomiku krajiny. Ďakujem, dovolte mi poďakovať všetkým panelistom a rád by som teraz otvoril diskusiu. Nech sa páči, pane. Tak zoberieme si prvé tri otázky. Ďakujem eh, za otázku. Som eh, zamestnancom eh, francúzského národného výskumného centra. Venujem sa komparatívnom právo na Univerzite Bordeaux a moja otázka sa týma pracovného práva a spoločenstva. Je to smernica z 4. júna 2012. Je to smernica a e, texty, ktoré z nej vyplývajú o mm, ochrane bezpečnosti zdravia pri práci, o nediskriminácii a smernica o rovnosti mužov a žien na pracovisku. A prieskum je veľkou pomocou, pretože ukazuje, ako sú transponované, ako je transponovaná európska legislatíva e, v zmysle ich cieľov, v zmysle cieľov tejto legislatívy a z hľadiska efektivity do národných politík. Otázka e, tu už zaznela, či potrebujeme nové znenie smernice, pretože existujú už aj iné záväzné e, právne dokumenty, ale otázka e, dnes nie o ich účinnom uplatňovaní a správnom uplatňovaní, pretože dnes už máme dostatok legislatívnych textov, ktoré sú záväzného charakteru. Výsledky prieskumu E, nám ukazujú, že je potrebné, aby neexistovali hranice medzi aktérmi a treba zmeniť paradigmy. Samozrejme, e, treba sa viac venovať e, prevencii, venovať sa zdraviu a to ide ruka v ruke s bezpečnosťou pri práci a zároveň treba naplánovať prieniky medzi hospodárskym aspektom a aspektom zdravia pri práci. A preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, či existuje nový prístup, nový prístup eh, k novej inkluzívnej ekonomike, ktorá by sa viac venovala zdraviu práci a ktorá by eh, spájala na jednej strane produktivitu práce a zdravie pri práci. Eh, výsledkom by bola nová organizácia práce, ktorá by zohľadňovala zdravie zamestnancov a ktorá by vyústila do zmeny správania sa a e, do tejto novej paradigmy by sa zapojili všetci aktéry sociálno-ekonomicky, ako aj vedci. Vidím, že e, o slovo žiadajú ďalší. Kríz, nech sa páči. Chris Demester, Federation of Employers in Belgium. Belgická federácia zamestnancov volám sa Krist. Možno, že nebudem eh, celkom eh, jasný, ale z, z strategií a politik nevíde nič užitočné. Častokrát sme hladili na takúto eh, vlnu. Hovorí sa o rôznych dimenzií, o rôznych premenných. Niektoré E, sú externého, niektoré interného charakteru e, toho práce, niektoré sú vnímané ako užitočné, niektoré nie je veľmi užitočné a potom zrazu e, si povieme, že prítomná je regulácia. Niekoľkokrát tu odznelo, že neexistuje jedno riešenie od konca 80. rokov e, sa hovorí o porovnateľných ukazovateľoch. Tam, kde ukazovateľ existuje a kde sú merateľné, ešte stále nemáme porovnateľné ukazovatele. Nevieme, či vôbec v tejto oblasti budú niekedy porovnateľné ukazovatele. Za 20 rokov práce zatiaľ sa neurobilo nič vo veci porovnateľných ukazovateľov. People that are disengaged Eh, existuje kategória ľudí, eh, ktorí sú eh, mimo pracovného pomeru, ide o tzv. fenomén brownout a takých, ktorí sú tzv. zlaté klietke s výborným platom, ktorí nemajú veľké výzvy a ich práca nemá zmysel a častokrát ide aj o európske medzinárodné inštitúcii, ktorí E, častokrát sa zamýšľajú nad tým, že ako sa dá zvýšiť kvalita, zvýšiť kvalita ich e, práce. Je to práca, ktorú treba robiť aj so stredným manažmentom. Musíme nazerať aj na konkrétnu osobnú situáciu a snažiť sa dosiahnuť vyvážený stav medzi ich e, schopnosťami, ich ambíciami a disponibilnými miestami, tak aby E, e, sa e, osoba stále rozvíjala a stále bola zamestnateľnou. Neviem, či súhlasíte s týmto záverom. Trošku provokatívna úvaha, ale máme tu ďalšiu otázku. Ďakujem. Mám otázku všeobecného charakteru pá, najmä pánovi skarpetovi, ale aj iným panelistom. Pán Skarbeta spomenul, že sa znižuje kvalita pracovných miest a zároveň ste hovorili aj o nestabilných pracovných miestach. A preto sa chcem spýtať, ako vnímate e, výhľad vývoj eh, týchto prechodných miest eh, v nových ekonomických odvetviach, ako je napríklad eh, digitalizácia, pretože v súčasnosti mnoho pracovných oblastí prechádza na digitalizovaný charakter práce. Možno, že Tomás odpovie o zmene paradigmy Ďakujem. Nie je to veľmi ľahká otázka. Aj keď si myslím, že tieto tri otázky sú e, spojené, keď hovoríme o kvalite práce, o BOZP a o pracovnom čase. E, regulácia existuje, aj keď nemôžeme čakať veľa aj keď ich chceme zmeniť. Čo vlastne potrebujeme, musíme sa zamyslieť na úlohe, ktorú zohrávame v, v politickom rámci my e, ako Európska únia, čomu vlastne čelíme e, v súčasných technologických a demografických zmenách v globalizovanom e, smete a v dosť nestabilnom politickom e, prostredí. Musíme sa zamýšľať, zamýšľať nad tým, ako ostať konkurencieschopným, ale zároveň ako zachovať naše sociálne modely. A ja si myslím, že e, práve toto je veľmi zaujímavý moment diskusie o viac ešte ako diskusia o reguláciách a o legislatíve, ale E, samozrejme, e, hovorím to z pozície predsedu výboru, teda nevenujem sa až tak legislatívnemu e, procesu. Samozrejme, aj keď parlament má istú legislatívnu rolu. Takže možno, že toto je odpovedou na krysovú otázku, a to prepojenie, na ktoré sa pýtal, teda ak nemyslíte si, že politici vyriešia tento problém, my dúfame, že e, sociálni partnery e, vyriešia všetky tieto problémy. Ďakujem. Možno, že pán Tomej povie, či je ďalšia potreba regulácií, posilnenia regulácie e, v práci, alebo čo vlastne potrebujeme v kontexte pracovného prostredia. Je úplne jasné, že e, založiť e, túto politiku na reguláciách e, je nedostačujúce a myslím si, že Krist na toto myslel svojou otázkou. Samozrejme, regulácia je dôležitá, pretože prichá, prináša istú, istý prehľad do hlavných kritérií, ktoré musia byť zohľadnené a ktoré by mali podnecovať zmeny v správaní pri zlepšovaní pracovných podmienok. E, často e, krát e, a na mnohých miestach sa udeje zmena až potom, keď regulácia je implementovaná. A samozrejme záleží to od miery podporných mechanizmov a existujúcich sankcií, ktorá primeje ten ktorý sektor e, e, byť e, v súlade s pravidlami a s predpismi. Ale musíme sa zamyslieť, zamyslieť sa aj nad tým, že či dodržovanie predpisov vyústiuje do vyššej kvality pracovných miest, aj keď pracovné miesta a sektory, ktoré vykazujú pokrok, e, väčšinou e, požívajú istú e, podporu. A čo dnes ráno Michel Sabo spomenul vec, že tú záležitosť, že vo, vo svetle transformácií a zmien, ktoré v, súčaste, v súčasnosti prebiehajú v nastavení pracovných vzťahov, ako keby sme sa odkláňali od tradičných e, e, vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom a e, tu prichádzajú na rad nové výzvy a možno, že potrebujeme nové typy sociálnej ochrany. A preto sa spýtal, či potrebujeme nové regulácie. Že či regulácie, ktoré existujú, sú dostačujúce. Ja si myslím, že práve tejto otázke by sme sa mali eh, venovať. Najmä eh, pri novej tzv. vzdelanej ekonomike alebo ekonomike e, nových technológií alebo pri e, otázke e, samozamestnávania. pretože častokrát živnostníci sú Eh, vykresľovaní ako slobodní ekonomickí aktéri a častokrát eh, potrebujú ochranu, pretože sú, majú, majú zviazané ruky a sú závislí na mnohých faktoroch. Ale naša eh, ochrana častokrát neberie do úvahy všetky zmeny, ktoré sa dejú. Čiže regulácia je súčasťou súčasnej debaty. A mali ste tam otázku ohľadom, ohľadom tých prechodných zamestnávaní, ale samozrejme nechcem zastaviť túto diskusiu o tom, či prebieha regulácia. Ja si myslím, že by sme mali byť veľmi opatrní pri, e, pri posune e, našej diskusie od e, kvality pracovných miest a začneme hovoriť o riešení v podobe regulácií. Možno, že regulácia, ktorá je lepšie nastavená lepšie našita na potreby, je vhodnou súčasťou diskusie, ale, diskusie, ale je potrebné zohľadniť výstupy e, e, na trhu práce pre rôzne cieľové skupiny. Teda keď sa pozrieme na, na e, výsledky regulácie pre rôzne cieľové skupiny, budeme lepšie vedieť, akú politiku budeme musieť zaviesť aby sme zlepšili najmä e, pracovné miesta so zlými pracovnými podmienkami. Ale v každom prípade e, ďakujem za otvorenie e, tejto témy, ktoré sa týkajú našich cieľov, pretože cieľe sú samozrejme ekonomický rozvoj, rast HDP a tak ďalej, ale my sa musíme posunúť z rastu na tzv. inkluzívny rast a to a produktivita e, práce e, je úzko spojená aj so zdravím a s prístupom e, napríklad k vzdelávaniu. Zatiaľ tam nie sme, za žiadnych okolností tam nie sme, ale krajiny G20 už po druhýkrát hovorili o tom, že chcú podporovať inkluzívny rast a dokonca vznikla pracovná skupina E, ktorá by mala pracovať na túto tému. Chris e, sa pýtal, dovolte mi, aby som mu odpovedal, že e, najviac aktivít sa musí udiať priamo v zamestnaní, teda najdôležitejší je dialog medzi zamestnancom a zamestnávateľom, teda všeobecná pracovná politika je dôležitá, ale v každom prípade nestačí, teda čo sa týka pracovnej politiky OECD, sa týka bezpečnosti, a je dôležité, aby sme anticipovali možné štruktúrálne zmeny, e, ktoré pomôžu zamestnancom a podnikateľom, aby odhadli, aké zmeny sa udejú e, v tom ktorom sektore a aby podnikatelia, podniky a zamestnávateľia mohli včas e, reagovať. Je dôležité, aby sme sa pozreli na konkrétne politiky, ktoré môžu zohrať veľmi vážnu rodu. Častokrát som skeptickí o tom, e, čo e, môžu nové politiky e, vniesť nového do praxe, ale skutočne nové stratégie môžu mať vplyv a aké sú výhľady, to bola tá otázka, ktorá jasne zaznela. Tu nejde len o nové ekonomické odbory. Týka sa to skôr E, zamestnancov. Aké, akým výzvam čelia zamestnanci? Je dôležité, aby tí zamestnanci, ktorých obsah práce sa zmení, aby sa prispôsobili ich schopnosti a zručnosti, ich kvalifikácie, aby mohli v prípade e, potreby e, zmeniť zamestnanie, teda aby nadobili novú kvalifikáciu, novú schopnosť, novú zručnosť, teda aby som svoj odpoveď skrátil, musíme ešte úplne od základov prekopať E, politiku celoživotného vzdelávania e, musíme e, príjmeť aj zamestnávateľov, aby zohrali kľúčovú úlohu pri tomto školení a preškolovaní zamestnancov. A súhlasím s Manoelom, s Manoelom keď sa pozrieme na nové typy práce, no, nové typy samozamestnávania, Otázka je, že či e, tieto sektory sú pokryté e, súčasným sociálnym zabezpečením a odpoveď je, že e, čiastočne sociálna ochrana môže byť e, aj širokospektrálnejšia, ktorá bude účinnejšie pokrývať najrôznejšie typy e, zamestnancov a, a, a typov zamestnaneckého pomeru. E, Eh, keď si zoberieme to, čo existuje eh, na území členských štátov, na základe toho môžeme identifikovať eh, programy, ktoré budú najvhodnejšie. Ja sa nazdávam, je to môj názor, že je dôležité, aby ochranu požíval samotný zamestnávateľ a nie pracovná zmluva na ktorú je viazaný, pretože jeden zamestnanec môže mať dva, dve, tri pracovné zmluvy naraz. Teda ak E, zamestnanec ako taký dostane právo e, byť e, preškolený a prekvalifikovaný. Bude to pre neho veľmi veľké plus. Ďakujem. Rada by som súhlasila s Chrisom, že je to, sú to otázky týkajúce sa podnikovej úrovne, pretože mnoho riešení sa nájde na úrovni podnikov, pretože tam E, každý pozná plusy aj minusy, silné stránky, ako aj hrozby. Teda napríklad e, e, prieskum vám dáva dôkazy o tom viac ako jedna tretina zamestnancov pracuje v organizáciách, ktoré vykazujú istú pasivitu, teda ktoré nehovoria, nehovoria Eh, o tom, ako by zamestnanec mal byť zaangažovaný do organizačných aspektov eh, svojho zamestnávateľa. Tie organizácie, ktoré sú aktívnejšie, eh, si počínajú lepšie aj pri ochrane zdravia, čo má samozrejme prospekt pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa. A čo sa týka prieskumu mm, európskych podnikov, výsledky sú úplne rovnaké. Tu hovoríme so zamestnancami a vidíme, že vysoká priama, nepriama participácia zamestnancov zvyšuje ich e, pohodu e, v robote a, a preto e, sa teším, že dôkazy existujú, že vlastne existuje jedna tretina organizácií, ktoré žiaľ zatiaľ ne zaangažujú svojich zamestnancov do, do dialogu. Tam treba začať. Mali by sme začať práve s týmito pasívnymi organizáciami, eh, ktoré eh, častokrát eh, by mali prijať také riešenia, ktoré by zlepšili dialog. Asi by sme potrebovali viac regulácie, aby sme mali sociálny dialog v, v vo firmách, kde nie je. Máme ešte pár minút na ďalšie otázky, ak by sa také vyskytli. Nech sa páči, pane. Other employment services in Europe. Uh, ja by som sa chcel spýtať <laughs> na štandardy. Pracovné trhy ktorej sa diverzifikujú, hovoríme o dočasných agentúrach. Je veľmi ťažké vás pochopiť, hovorí pán predsedajúci. Mohli by ste hovoriť pomalšie alebo na mikrofón? Štandardné a neštandardné formy zamestnávania, to je moja otázka. E, pochybujem, že je to releválne rozlišovanie. Pracovný trh je čoraz diverzifikovanejší a mám vážne pochopnosti o kvalite tých dočasných agentúr a agentov. Je tam veľká nestabilita. Dočasné agentúry e, ponúkajú e, inovácie. The right to the people, not to the contract to sa rozvinulo v mnohých krajinách a panelistov by som sa chcel spýtať, aby pouvažovali na systémoch e, zabezpečenia, ktoré sú inovatívne a spoločným bodom medzi štandardnými a neštandardnými form formami. Nedávno bola publikovaná štúdia, kde sa tieto témy riešia a kde sa pozeráme a takisto sa zaoberáme nedávno publikovanou bielou knihou. Možno ešte jedna otázka? Oui, Zaïgou Chabdéafik, CGT, Confédération Générale du Travail. E, dobrý deň. Otázka, e, ktorá nás dnes zaujíma, teda kvalita práce, nemusí byť nevyhnutne pre nás e, ten prístup, ktorý je ten najvhodnejší už to tu mnohí povedali, ide o organizáciu práce. To je v centre našej pozornosti, kedy môže pracujúci za, uh, interagovať. On ovplyvňuje tú kvalitu. Teda zvládanie, or, e, zvládanie organizácie zamestnancom v, v, e, v rámci spolupráce s odborovými organizáciami, so zamestnávateľmi a potom je tu ďalší element. Nepočul som vlastne uh, uh, Eh, o priepasti, ktorá sa roztvára medzi tými, ktorí majú dobré podmienky pracovné a tými, ktorí nemajú túto možnosť. Je tu veľký teda eh, rozdiel medzi, tý, medzi tými, ktorí si žijú dobre a tými, tými ktorí žijú zle. Eh, podľa toho, čo počúvam, dočasná práca sa vníma ako brána cez ktorú e, k nám vchádza vlastne zlá, zle, vchádzajú zlé životné podmienky až do extrémnych podmienok pre napríklad vysielaných pracovníkov. To, trošku ma to prekvapuje, že pri postupe do EÚ sme e, e, prenasledovaní za, za, za e, pokiaľ ide o stavebnú firmu, o ktorej hovorím, e, som trošku prekvapený, že tomu čelíme, že za nedeklarovanú prácu je firma prenasledovaná za dočasné formy práce. Nedá sa naďalej hovoriť e, týmto štýlom. Jeden z pracovníkov má všetky práva a ďalší nič, ktorý sa musí uspokojiť s tým, e, čo mu dajú. Treba nájsť rovnováhu a povedať, že tu je e, reglementovanie predpismy, už je to 20 rokov, čo e, som aktivistom a nejde len o malé podniky, veľmi často sú to práve veľké podniky, ktoré obchádzajú predpisy a prispôsobujú si ich podľa svojich požiadaviek. Ehm, možno snad najprv ty, e, Barbara, bola to chybička, keď si, e, si povedala, že často je tu nižšia kvalita práce, alebo som možno započul niečo, čo som nemal počuť. Čo tá správa jasne hovorí, je, že štatút zamestnanosti pre pracovné miesta a kvalitu má veľký zmysel. To možno povedať. Vidíme to e, na jednej strane SZČO a potom zamestnanci na E, zmluvy bez ohraničia, majú lepšie výsledky v týchto e, pracovných miestach než tí, ktorí sú na dočasné zmluvy alebo sa SZČ bez zamestnancov. To sú výsledky e, veľmi dobré. Ak by sme to chceli prehlbiť, musíme budúci rok začať so špecifickou sekundárnou analýzou medzi štatútom zamestnanosti a pracovnými podmienkami. Súhlasím, zaslúži si to hĺbšiu analýzu, aby sme videli, aké rôzne formy e, neštandardného zamestnávania sú tu mienené. Je to veľmi e, rozmanitý obraz. Tom ešte snáď? Je tu určite e, dichotómia medzi štandardom a neštandardnými formami. Nie napomáha rozprave, ako som už povedal, pracovné vzťahy sa stávajú čoraz diverzifikovanejšie. Hranice sú e, čoraz širšie. Viac by sme sa mali zameriavať na ľudí, nie na kontrakty, na to, čo sa naozaj deje vo firmách. Sú tu totiž veľmi dobré práce, práce cez agentúry, veľmi dobré uh, pracovné miesta, vysielaných pracovníkov, E, mnohí ľudia tu v miestnosti sú práve vyslaní. Možno takisto sa to týka nadácie Eurofund. Nemyslím si, že, že môžeme zabudnúť na tieto nuancy a vychádzať len z ich e, kontraktov. Tieto prieskumy nám veľmi dobre pomohli, aby sme tie analýzy zakladali na tom, ako ľudia naozaj vnímajú svoje pracovné miesta a než že by sme použili široké administratívne kategórie, ktoré sa používajú po celé roky. Teraz ešte vy z globálneho pohľadu. Ja by som, ak dovolíte, nesúhlasila. Pokiaľ ide o nedostatok relevantnosti tejto binárnej definície medzi neštandardom a štandardom, hovoríme o neštandardnej forme zamestnanosti. Je tu množstvo tých dojednaní. Ide tu o šírenie nových eh, dojednaní a pracovných dohôd. Tak táto rozmanitosť je tu zachytená. Súčasne nedokážeme zabudnúť na to, že v priemyselných krajinách vrátane Európy v priemere 70 tých, čo prac, pracujú, majú vlastne otvorené zmluvy. Štandardná forma zamestnanosti je viac menej normou. Relatívna forma neštandardných fóriem zamestnanosti je to téma, ktorá je veľmi dôležitá na monitorovanie je tu ďalší bod, ktorý treba zdôrazniť. Nie, že by všetky formy neštandardnej zamestnanosti boli zlé alebo asociované so zlými výsledkami. Myslím si, že dôvod, prečo určité typy neštandardnej zamestnanosti e- existujú, e, po dlhú dobu, mám na mysli e, sezónnych pracovníkov, má svoje dôvody. Ide o E, nahrádzanie pracovníkov. E, preto e, dochádza k dočasnému náboru. Nejde tu o demonizovanie neštandardných foriem práce. Ak sú legitímne, tak sú vítané. Problém je ten, veľmi často je tu zneužívanie neštandardných fóriem zamestnávania z dôvodov, ktoré sú iné, než e, pôvodne boli zamýšľané. Máme tu firmy, kde 70 pracujúcich má neštandardné formy. Ako udržateľný môže byť takýto podnik? A potom ďalšia, posledná vec. Je dôležité vnímať tie trajektórie, do akej miery Vstup na pracovný trh sa zapárame, zapájame do neštandardných foriem. Ohrozuje to možnosti dostať sa iné, do iného pracovného miesta a do iných vyhliadok na prácu. To je dôležité, do akej miery je to vstup do neaktívnosti alebo nezamestnanosti. Posledná odpoveď to bola, chcem poďakovať všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť a teraz je čas na záverečné poznámky Erika. all, uh, as the deputy director, you are permanently under pressure. Uh, a v tejto pozícii je človek uh, veľmi pod tlakom, ale môžem vám slúbiť, že budem veľmi stručná. Teší nás, že téma kvality pracovných miest je na programe. Na komisii so sociálnymi partnermi na globálnej úrovni a všetci, všetkých nás e, teší a je to pre nás výzva. Stefan hovoril, že tento prieskum by sa mal robiť častejšie. Robíme to každých 5 rokov a vzhľadom na skutočnosť, že všetci sme v oblasti agentúr malé e, ryby, nemôžeme slúbiť nič podstatného, ale čo môžeme slúbiť, e, a moji kolegovia tak činia, prepájajúc s ILO, s OECD, ale tiež s národnými členskými krajinami, štatistickými inštanciami a poskytovateľmi. Tak, aby sme plne využili e, tento potenciál, čo najlepšej miere, myslím si, že e, je tu ešte čo zlepšovať a rozvíjať. Tiež sa tu spomenulo, že nemáme žiadne jasné trendy tu v Európe. Zameriavame sa na 28 členských štátov v súčasnosti. E, zaznamenávame konvergenciu a divergenciu a zároveň nás Európa povzbudzuje, podporuje a niektoré údaje ukazujú, že 85 zamestnancov v Európe je veľmi spokojných alebo spokojných keď som to čítala poprvýkrát, povedala som si, že to snad nemôže byť pravda. Dokonca aj v Nemecku, keď 20 pracujúcich v Nemecku má um, nekvalitné pracovné miesta, majú výhrady ku kvalite práce. My sa ďalej chceme venovať analýzam nerovností, ktoré sme zistili o mnoho podrobnejšie teda nekvalitné pracovné miesta, ďalej pracovníci vystavení tlaku. Zároveň musíme uznať, že došlo aj k zlepšeniam, len jedno zistenie by som vypichla. Zaznamenali sme mierny pokrok z hľadiska kvality práce. Keď zhromažďujú všetky tieto indexy, to je ďalšia skutočnosť ehm, zhoršená pozícia strednej triedy a taktiež strednej vrstvy a taktiež znižovanie ich eh, kvality práce a pracovných podmienok. V najbližších rokoch sa budeme zameriavať v analýzach na rodové aspekty. Je tu otázka rodovej diverzity a tiež eh, problematika skutočne rovnakého podielu na trhu práce a je z hľadiska kvality pracovných miest pre mužov aj pre ženy. Tiež sa chceme zamerať na úrovni členských štátov o mnoho podrobnejšie na túto problematiku, pretože je to dosť heterogénne a zároveň s ďalšími údajmi z iných zdrojov sa zameriame aj na regionálnu úroveň. Myslím si, že Marita sa už vyjadrila, že heterogénnosť, diverzita je na regionálnej úrovni. Včera ste to možno čítali Generálny riaditeľ ILO totiež napísal efekty populizmu v celej Európe aj v USA vyplývajú z toho, že my sme nesplnili to, čo sa od nás očakávalo. Teda je naozaj potrebné prepojiť sociálne zabezpečenie, e, flexibezpečnosť a tiež e, rast. A na to veľmi správne poukázala Mišor Servosenác, generálny riaditeľ a toto je predmetom agendy prostredníctvom sociálneho piliera. Nie je to len nejaké vznešené heslo, je to o mnoho obsažnejšia téma. Teší nás, že sa to rozvíja. Už teraz e, sa e, e, plní tento pilier sociálnych práv konkrétnymi poznatkami. Ešte by som sa v krátkosti pozrela na analýzy, ktoré sa budeme venovať v roku 2017 a 2018. Chceme už eh, teraz v tejto fáze prizvať akademickú obec. Máme tu rôznych kolegov, ktorých poznáme. Chceme, aby sa zapojili do tohto procesu analýzy našich údajov podrobnejšie, pretože my sami to nezvládneme. My sa však chceme pokúsiť o jednu vec a síce chceme to rozšíriť eh, aj spoločnými silami z ILO a tiež eh, sa chceme zamerať na USA, Južnú Kóreu, niektoré časti Číny, a možno aj Latinskú Ameriku. V ďalšej fáze sa o mnoho podrobnejšie chceme pozrieť na pracujúcich v rôznej vekovej kategórii. Aj vzhľadom na diskusiu v poslednom paneli chceme analyzovať pracovné podmienky a tiež e, mieru angažovanosti zamestnanca, ako aj rozvoj zručnosti a znalosti pracovníka je dôležité prepojiť úroveň firemnú a strategickú. Myslím si, že toto sú dva významné piliere lepších politických rozhodnutí do budúcna a ďalej chceme sa zamerať na otázky zdravia a blaha pracujúcich. Naše dve agentúry sa venujú v širšom kontexte pracovným podmienkám a ošer sa venuje eh, ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci. Ďalej, štatút eh, zamestnanosti a taktiež pracovné podmienky, ako sa to dá dať do súvislosti. A ďalšia vec, máme koncepčný rámec, udržateľná práca v celom životnom cykli a v roku 2017 sa bude pracovať štúdiu v uskutočniteľnosti, či sú nejaké ukazovatele indexy, ktoré by sme mohli využiť v meraní kvality práce, kvality pracovných podmienok. A v tomto vyzývame ostatných aktérov aj podporu. V roku 2018 sa pozrieme podrobnejšie na jednotlivé súbory dát. Ako si ešte spomínate, vypracovali sme prieskum pracovných podmienok a tiež kvality práce. V súčasnosti sa venujeme práci priamo v teréne, ktorá sa obracia priamo na občanov nielen na pracujúcich, tiež s ohľadom na zosúladenie pracovného a súkromného života, ako zosúladiť tieto možnosti aj pre pracujúcich, aj pre nepracujúcich v eh, spoločnosti, aby sme dokázali poskytnúť eh, konkrétnejšie poznatky z praxe. V roku 2018 eh, v snahe zvýšiť možnosti pracujúcich ostať zamestnaní čo najdlhšie. Chceme zahrnúť aj ďalšie súbory dát, ako napríklad dlhší profesionálny život. Toto je e, strategicky e, veľmi významný prvok a budeme potrebovať tiež e, ďalšie konkrétne poznatky, tak aby sme zaistili, že politické orgány potom budú môcť využiť tieto dáta v rozhodovacom procese Snažíme sa o to, aby náš rámec bol presne nastavený na potreby týchto politických eh, analýz. Hovorili sme tu o nástroji, eh, ktorý sa využíva pri prieskume. Všetky údaje, ktoré sme zhromaždili, sú k dispozícii na internete, na internetovej stránke. Nepodarilo sa nám to sprístupniť do 9. hodine tu ráno, ale už teraz eh, to je k dispozícii. Je to všetko na internete, môžete si to stiahnuť. A ešte v neposlednom rade sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu, všetkým aktérom. Chcela by som, ak dovolíte, do budúcna len požiadať o to, aby sme mali možno e, trochu kávy k dispozícii, pretože popoludní e, som už naozaj trochu trpela bez kávy. Predpokladám, že som nebola sama, ale to je naozaj iba taká maličkosť. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, všetkým panelistom a najmä sa chcem poďakovať samozrejme svojim kolegom, ktorí sa podielali na vypracovaní tohto prieskumu a tiež e, celému týmu, ktorý urazoval toto podujatie aj našej kontaktnej kancelárie tu v Bruseli. Dúfam, že som nezabudla na nikoho. Želám vám príjemný večer. E, pani Predsedajúca pani rečníčka láskovo ďakuje aj tlmočníkom. A skončili sme na čas. Have a nice evening and see you shortly again, please. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoonist, Matthew. You saw it. Uh, he drew a lot of pictures the whole day